So, good afternoon. Takže príjemné popoludne. Som veľmi rada, že vás tu všetkých vidím na tomto dvojdňovom stretnutí, teda milí kolegovia a naši pozvaní rečníci, ako aj ostatní hostia, ktorí dnes prišli. Chcel by som najskôr vysvetliť, aký je program, ako aj časový harmonogram tohto dnešného stretnutia. Hodinu strávime na téme Turecka od eh, pol štvrtej do pol piatej, potom hodinu budeme hovoriť o Sýrii a Libanone od pol piatej do pol šiestej, no a potom posledná hodina od pol šiestej do pol siedmej Kazachstan. Mám dve oznámenia k týmto výpoč Sýrii a Libanone. Spomínate si, že sme chceli mať spoločné vypočutie o situácii k Sýrii, Libanone, Izraeli a Palestíne. Veľmi sme sa snažili toto dosiahnuť, ale nepodarilo sa nám dostať sem rečníkov z Izraelu a Palestíny, takže s vašim dovolením v súlade s našimi predošlými rozhodnutiami dôsledok je taký, že Izrael a Palestína e, bude prezentovaná v inom kontexte, keď sa nám to podarí dostať do programu. Dúfam, že je to takto v poriadku. No a potom ku Kazachstánu musím vám povedať, že najskôr tu bola požiadavka z veľvyslanectva Kazachstánu, ktorí nás požiadali, aby sme posunuli vypočutie kvôli tomu, že počas dneška a zajtraška prezident Kazachstánu pán Nazarbajev je na návšteve európskych inštitúcií a bude v parlamente zajtra čo bol čas nášho naplánovaného vypočutia k ľudským právam v Kazachstane. Samozrejme, musím vás ubezpečiť, že to je čistá zhoda okolností. Nemali sme takú predstavu, že Nazarbajev príde e, niektorý deň. Keďže máme veľmi nabitý program dnes a zajtra, musíme pokračovať podľa plánu a musíme vyslať posolstvo Kazachstánu, že očakávame, že súčasné predsedníctvo OBSE prinesie silný výsledok e, v oblasti dodržiavania ľudských práv. Bola tu požiadavka e, kancelárie prezidenta, teda prezidenta Buzeka, keďže ten sa má stretnúť s Nazarbajevom zajtra v útorok, aby sme teda mohli mať vypočutie dnes miesto zajtrajška, takže ja som súhlasila s týmto a myslím, že to bolo také civilizované, dobré riešenie a chápem to tak, že kazachstanské veľvyslanectvo s tým tiež súhlasí. Takže sú tu a tým ich, pádom e, ich vítam. Pokiaľ ide o zajtrajší program, po hodine otázok správa Andrikiene, výročná správa o ľudských práv EU až do pol 11. Potom hodinu budeme venovať Turkmenistanu do pol 12. A potom hodinu bude rozšírené predsedníctvo od pol 12. do pol 1. Takže toto je navrhovaný program a požiadam vás, aby sme teraz program prijali. Zdá sa, že je to v poriadku. Niekoľko oznamení ešte zo strany predsedníctva, najskôr e, Sacharovová cena. Pán Guillermo Fareňas e, bol vybratý tento rok e, ako laureát tejto ceny a rozhodlo sa to na konferencii predsedov tejto inštitúcie minulý útorok. Ceremonia sa uskutoční, uskutoční 15. decembra a jednotka alebo oddelenie pre ľudské práva DG Communication už pripravuje mm, maximálne efektívne e, zorganizovať e, toho, ročnú ceremoniu a verím, že predseda pozve aj pána Orlova, jedného z výťazov Sacharovovej ceny e, za predošlé. A spomínate si, že pán Orlov čelí trestným obvineniam v Rusku a sú tu určité otázky spojené s jeho možnosťou opustiť Rusko. To sme my komentovali minulý týždeň v naliehavom uznesení. No a teraz ešte musíme si pripomenúť tú skutočnosť, že za predošlých príležitostí, keď sme udelili cenu Kubáncom, napríklad ženy v bielom, aj oni mali problém e, prijať naše pozvanie a hoci pán Fariňas nie je vo vezení momentálne, ešte stále je otázne, či sa mu podarí prísť v decembri, alebo sa rozhodne, že niekto bude hovoriť v jeho mene. Prezident tiež pozýva dámy v bielom, teda ehm, minuloročných výťazov Sacharovej ceny, keďže oni si ju nemohli vyzdvihnúť už od roku 2005. No a teda, keď budeme mať viac informácií k tejto téme, tak e, samozrejme vám tieto informácie odkomunikujeme. Posledné novinky v súvislosti s pánom Fareňasom sú také, že je veľmi slabý a hrozí tým, že začne nový, novú hľadovku, ak mu režim neumožní cestovať. Ďalšie e, informácie k postupu udelovania Sacharovej ceny. Prezident e, sa chce vyhnúť konfliktom, ktoré niekedy e, sa dejú na konferencii predsedov, keď sa rozhoduje o udelení tejto ceny a všetci by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako toto dosiahnuť. Keď hovoríme, keď som hovorila s viacerými kolegami z viacerých politických skupín a keď som aj sledovala to, aká bola diskusia na stretnutiach, tak e, to ma vedie k tomu, že by sme mali podľa mňa sa snažiť o to, aby konečné rozhodnutie o víťazovi Sacharovej ceny by sa malo robiť e, tajným hlasovaním všetkých e, poslancov a možno v jednom kole. E, z rozhovorov s kolegami som pochopila, že je tu silné želanie, aby všetci boli užšie zaangažovaní do rozhodnutia alebo rozhodovania a dúfam, že aj o tomto sa dokážeme porozprávať. Takže len toľko k môjmu návrhu o tom, ako by sme mohli zabezpečiť viac demokracie a väčšiu spravodlivosť. Chcela by som ešte pripomenúť plenárku z minulého týždňa viacero dôležitých uznesení, ktoré boli prijaté a spomeniem úlohu nášho podvýboru Ukrajina, Moldavsko, Zimbabwe, Kambodža, Rusko. Potom tu došlo k rozhodnutiu k, k vývoju k osobitnej téme, potom nové nariadenie o Európskom nástroji pre demokratizáciu a ľudské práva, postupujeme tak, ako sa parlament na tom dohodol minulý týždeň, pokiaľ ide o naše stanovisko. V podstate to znamená toľko, že parlament nesúhlasí so stanoviskom rady. Rada nechce akceptovať delegované akty, pokiaľ ide o finančné programy z principiálneho dôvodu a my v parlamente sme veľmi jednotní v tom, že Vždy budeme trvať na zahrnutie delegovaných aktov pre všetky rozhodnutia, ktorými sa splňajú, ktorý, splňajú, ktoré splňajú kritéria, ako je to v článku 290 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A to je preto, aby sme zachovali výsadu parlamentu v tomto smere. Pani Lochbiller pracovala v našom mene s pani Gál na tejto správy, správe o EID HR. A teda dúfame, že rokovania s radou v ďalších týždňoch budú úspešné. Je tu riadiaca skupina, ktorá bude riešiť e, tieto rokovania s radou. Aspoň ja to tak chápem. A uvidíme, ako sa im bude dariť v podpore e, veľmi opravneného stanoviska parlamentu. Ešte pár slov k vytvoreniu Eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Minulý týždeň parlament konečne prijal legislatívu EEAS a teraz čakáme na ďalšie kroky. Dostala som ubezpečenie od baronesy Ashton, že žiadne rozhodnutie, ktoré sa týkajú miesta ľudských práv v EEAS ešte nebolo prijaté. To znamená, že ešte stále musíme jej pripomínať, že my máme tieto dôležité požiadavky, aby ľudské práva boli plne zapracované do štruktúry, aby, boli, aby tu bola centrálna jednotka pre ľudské práva na najvyššej možnej úrovni, aby tu bola strategická zodpovednosť pre túto jednotku. V AFET sa stretne v stredu o tretej a vysoká zástupkynia, vysoká predstaviteľka, pardon, bude diskutovať o viacerých e, politických témach s členmi, s členmi tohto výboru. To samozrejme nie je taká veľká príležitosť na diskusiu o štruktúre, ale pripomeniem jej aj toto v rámci možného pravdepodobne vo forme listu, ktorá, ktorý bude formulovať práve to rozhodnutie, ktoré sme prijali tu. A chcela by som vám povedať, že tento týždeň vo štvrtok v mene nás všetkých, v mene celého podvýboru e, sme boli pozvaní, aby sme sa, sa zúčastnili neformálneho stretnutia KOHOM. To je vlastne základná revízia stratégie ľudských práv EÚ. Budeme, môžeme o tom diskutovať zajtra na našom rozšírenom predsedníctve, pretože samozrejme to je veľmi užitočná príležitosť pre nás, aby sme vložili naše myšlienky už v tejto etape do diskusie, aby sme mali výmenu názorov z Ataše pre ľudské práva z rozličných členských krajín. Ako i ja, aj vy ste boli zrejme šokovaní a prekvapení po odhalení Wikileaks o zodpovednosti USA a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o mučenie a vojnové zločiny v Iraku. Manfred Novák, e, špeciálny e, spravodajca OSN pre mučenie, vyzval pre vyšetrovanie tejto témy. Je to vlastne povinnosť e, v rámci dohovoru OSN proti mučeniu, pretože toto jasne podkopáva snahu mm, napomáhať dodržiavaniu ľudských práv vo svete, o čo sa snaží USA aj EÚ. No a bude tu ďalšie stretnutie transatlantických e, zákonodarcov v San Francisku. Viacerí členovia tohto podvýboru sa na ňom zúčastnia. No a toto samozrejme bude veľmi dobrá príležitosť preto, aby sme zdôraznili náš, našu odhodlanosť bojovať za túto vec ľudských práv, tak ako sme o tom diskutovali aj v kontexte našej delegácie, e, ktorá bola vo Washingtone v, maj, v máji. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Vietnamu, pán, pán Fan Minč, e, chcel mať videokonferenciu so mnou v mene podvýboru pre ľudské práva a s pánom Robertom Goebbelsom, ktorý je podpredsedom eh, ASEANu, teda delegácie pre ASEAN. Navštívili eh, Brusel, my sme boli v Štrasburgu, ale mali sme hodinové spojenie eh, s jeho delegáciou a dôvod, prečo chcel si vymeniť názory, bola dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Vietnamom a Európskou úniou. možno nie priamo, ale predsa sme e, privítali podpísanie tejto dohody, aspoň sme to teda zobrali na vedomie a Vyjadrili sme naše obavy v súvislosti s ľudskými právami vo Vietname. Napríklad ja som poukázala mm, a teda povedala som štátnemu tajomníkovi na to, že sme prijali uznesenie k situácii k Vietnamu 26. novembra 2009 kde sme vyjadrili veľké obavy ohľadom práv náboženských menšín v tejto krajine. Tiež som spomínala veľmi dlhé vety pre blogerov a využívateľov, teda veľmi e, prísne tresty pre blogerov a využívateľov internetu, e, napadanie náboženských komunít, ako napríklad katolíckej cirkvi a tiež nasledovateľov e, buddhistického náboženstva. Mali sme podľa mňa veľmi užitočnú výmenu názorov a ja naozaj dúfam, že mm, pán minister pochopil, že parlament má teraz plnú kompetenciu povedať áno alebo nie smerom k medzinárodným dohovorom a ja dúfam, že na tom budeme v našom podvýbore aj v nasledujúcom čase trvať. A pán minister pochopil, že očakávame pozitívnejšie signály v ľudských právach z Vietnamu od vietnamských orgánov. Takže kolegovia, Nobelová cena za mier, nadväzný vývoj. Rada vám teda oznamujem, že delegácia EÚ v Pekingu chcela zablahoželať eh, komisárovi Barosovi priamo. Ide o pani Liuxia Vo, Eh, ale čo sa stalo, bolo, že keď diplomat išiel do domu tejto dámy spolu s diplomatmi z iných krajín, zakázali im prístup, boli tam teda ozbrojené stráže. Liuxia je odsúdená na domáce väzenie, nemá telefonický kontakt, jej manžel už dva roky je vo väzení je to súčasť 11-ročného trestu za to, že ehm, podporoval teda iniciatívy proti režimu. A musím vám povedať, že naša vysoká predstaviteľka pani Ashton prostredníctvom jej hovorkyne e, vyzvala tlač, aby reagovala na tento incident a veľmi priamo požiadala o to, aby táto dáma bola prepustená. Vysoká predstaviteľka tiež vyzvala čínske orgány, aby, aby skončili tento, toto domáce väzenie. A moje posledné oznámenie sa týka Ugandy. Bola som šokovaná, keď som zistila, že v jednom z hlavných zdeníkov Rolling Stone v Ugande, v Ugande boli zverejnené eh, adresy a fotky stovky homosexuálov s výzvou pre čitateľov, aby ich našli a obesili ich. Teda som si istá, že v našom mene môžeme toto odsúdiť čo najsilnejšie a vyzvať vládu Ugandy, aby zabezpečila bezpečnosť týchto ľudí. Chcela by som tiež vyzvala vysokú predstaviteľku Eh, radu a komisiu a členské krajiny, aby analyzovali situ situáciu v Ugande v súvislosti s prenasledovaním ľudí na základe sexuálnej orientácie a aby sa podporilo rešpektovanie týchto základných práv. Spomínate si, že Európsky parlament prijal uznesenie o návrhu legislatívy e, proti prenasledovaniu homosexuálov 17. decembra. A hoci teda kvôli medzinárodnému tlaku tento zákon ešte nebol prijatý, je to pre nás dôležité, aby sme toto uznesenie rešpektovali v súvislosti s touto situáciou, ktorá sa nijako nezlepšuje. Takže toľko k oznámeniam predsedu. Ďakujem za pozornosť. A teraz by som chcela prejsť k bodu číslo 3 nášho programu a to je verejné vypočutie o ľudských právach v Turecku v súvislosti so správou komisie o pokroku zo dňa 9. novembra 2010. Je to pravidelné e, vypočutie každý rok v našom podvýbore. Pokúsime sa formulovať celkový pohľad na situáciu v ľudských právach v tejto krajine ako časť nadväzného sledovania snahy Turecka plniť kodanské kritériá pre vstup do Európskej únie. Takže teraz rokovania o prístupe boli, trvajú už 5 rokov, už viac ako 5 rokov a je vo veľmi silnom záujme EÚ, ako aj v záujme Turecka, aby sme úzko sledovali vývoj ľudských práv v tejto krajine. Téma, o ktorej budeme počuť, sú nám známe, aspoň väčšine z nás. Ide o slobodu slova, slobodu e, médií, náboženstva, vierovýznania, sociálne, kultúrne práva etnických menšín a zneužívanie alebo teda poškodzovanie práv ľudí, ktorí boli zadržaní. Chcem len pripomenúť, že dôležité rozhodnutie sa prijalo v prípade mučenia z júna v Turecku, kde boli nastolené deviatim väzňom ťažké tresty za mučenie v istom väzení a toto určite je ďalší krok vpred v boji proti beztrestnosti mučeniu, ktorý môžeme len privítať a dúfame, že to bude pokračovať. Všeobecný Všeobecne situácia je zmiešaná, nie je to celkom jasné. Ešte sú mnohé prípady, ktoré prebiehajú. Sú to kroky proti novinárom, spisovateľom, e, ktorí sa chcú slobodne vyjadriť, vyjadriť svoje názory. V mnohých prípadoch e, by som chcela spomenúť e, prípad obrancu ľudských práv Dogana Agamliho z Kolonich, ktorý 10. augusta 2010 bol uväznený na istambulskom letisku keď chcel navštíviť svojho chorého otca. Zdá sa, že bol zadržaný od 20. augusta 2010 pod zámienkom toho, že bol súčasťou lúpežného eh, vniknutia eh, v Istambule, ale mne sa zdá celkom jednoznačné, že tento, toto trestné stíhanie proti nemu má motív E, toho, že on e, bol súčasťou tých krokov, ktoré súviseli s arménskou genocídou. Takže určite náš podvýbor bude aj naďalej sledovať toto aj iné prípady veľmi podrobne. A teraz, vážené publikom, vítam nášho hostia pre túto diskusiu. Najskôr tu máme pána Andru Gardnera, tureckého e, vedca Amnesty International. A potom tu máme pani Uštersi, právničku, ktorá je právnou poradkyňou pre e, nadáciu pre ľudské práva a ona rieši hlavne právne prípady. Potom je tu pani Alejandra Kasne je, je to mm, bývalá Juhoslavská republika Macedónsko, Turecko, Island, DJ Enlargement, takže vítame pani Alejandru Kaskrany ako aj ostatných a chcem tiež privítať pana veľvyslanca Selima Kuneralpa, stáleho delegáta Turecka pri Európskej únii. Takže, pán veľvyslanec, ďakujeme pekne, že ste prišli. <clears throat> Máme dvoch kolegov, ktorí sú naši kľúčoví zástupcovia v súvislosti so vzťahmi s Tureckom. Vítam pani Ellen Flotre. Je to vlastne predsednička delegácie EU Turecko, spoločné parla, parlamentského, parlamentného výboru a pani Ria Omen Reiten, čo je spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre Turecko. Dúfam, že sa objaví. Najskôr si vypočujeme prezentáciu, ktoré teda bude až do dĺžky desiatich minút a naozaj musíme dodržať tento čas. <clears throat> Takže pozývam Andrew Gardena z Amnesty International, aby sa ujal slova. Takže máte slovo. Um... Ďakujem veľmi pekne. Len zo pár poznámok k situácii všeobecnej, pokiaľ ide o ľudské práva v Turecku, k viacerým témam. Ako povedala pani predsedajúca, aj napriek právnym pozmeneniam i zlepšeniam skutočnosti situácia zostáva taká, že vážne porušenia ľudských práv naďalej pokračujú v Turecku. Súčasne sa však zdá, že je tu možnosť zlepšenia, pokiaľ ide o právne predpisy v blízkej budúcnosti ak sa napríklad pozrieme eh, na nedávne ústavnoprávne zmeny, ktoré boli prijaté v septembri, je tu potenciál právnych reforiem a zlepšenia situácie ľudských práv. Politická vôľa existuje, ale ak sa na tieto reformy pozrieme, vidíme, že reformy, eh, ktoré sa dejú, mohli byť odvážnejšie, efektívnejšie eh, smerom k zlepšeniu situácie ľudských práv v Turecku ak sa pozrieme na otázku týrania a zlého zaobchádzania, situácia je stále taká, že e, my ako Amnesty International neustále dostávame e, e, vierohodné obvinenia z, o týraní v zadržiavacích centrách, vo vezeniach v Turecku, ale oveľa častejšie týranie mimo týchto oficiálnych miest e, počas prevozu e, na výsluch, e, počas prevozu do väzenia, počas demonstrácií napríklad. To treba dodatočne riešiť ešte nad rámec týrania v oficiálnych väzobných teda zariadeniach zadržania. Otázka beztrestnosti alebo nepotrestania, nepotrestania týrania to treba oveľa vážnejšie pomenovávať, ak e, vláda naozaj myslí to vážne s nulovou toleranciou k týraniu. Beztrestnosť e, sa bude riešiť na pôde výboru OSN pre týranie, ktorý bude preskúmavať správu Turecko budúci mesiac na vypočutí o Turecku. V tejto oblasti sa mnohé pozitívne zlepšilo, napríklad rozhodnutie v prípade po o, o, e, smrti Angen Čebeho vo vezení e, v roku 2008. Počas poprvýkrát e, v histórii Turecka bola pripustená smrť po týraní. Toto je ale však veľmi výnimočný stav a skutočná situácia je taká, že efektívne e, vyšetrovanie a stíhanie po obvineniach sa nedeje, po e, týraní a inom zlom zaobchádzaní. Ak by ste dovolili, rád by som ešte spomenul ďalšie konkrétne príklady, ktoré sa e, tohoto týkajú a ukazujú skôr všeobecné tendencie a nevýnimky. Jeden z prípadov je prípad E, mladého e, Turka, ktorý bol zastrelený a neskôr paralizovaný v roku 2007, paralizovaný na základe tohto strieľania, strelby. Boli to množ, mnohé pochybenia v, vo, vys, vo vyšetrovaní, strata kľúčových e, dô, dôkazov, nedostatočná rýchlosť a e, momentálne bez akéhokoľvek e, e, výsledku proces neustále pokračuje a tento Turek menom Geček neustále musí sa zodpovedať z obvinení v súdnom procese a, mimo, a teda je paralizovaný po strelbe. Z juhovýchodu Turecka prípad pána Ilčina, ktorý zahynul vo, e, vo väzbe, pričom vyšetrovanie ukázalo, že nemožno proti nemu zniesť e, e, obvinenie. Úradníci pritom ignorovali, zamestnanci policie ignorovali jeho zranenia a nebude, to, nebude pritom tejto, túto, táto smrť spojená s žiadnym vyšetrovaním. Takisto situácia detí, údajná účasť na demonstráciách, pričom právne e, e, reformy sa udeli. To znamená, že tieto deti nebudú stíhané v rámci legislatívy proti terorizmu. To vítame. Obvinenia, ktoré vzniesli mnohí z týrania a zlého zaobchádzania, ukazujú, že tieto e, stíhania sa neprešetrujú, takže táto beztrestnosť za týranie na príklade týchto detí. Už mnohé tieto deti strávili veľa mesiacov vo väzbe, ale pritom vyšetrovanie, rehabilitácia na základe ich prepustenia zväzenia, všetko to turecké orgány neriešili. Ak si tiež pozrieme otázku slobody prejavu, je tu situácia, kde je väčšia odvaha, ľudia sa viackrát ozvú, napríklad pokiaľ ide o situáciu Arméncov v Turecku a tiež je tu v minulosti oveľa viac e, prípadov, ktoré sa e, otvárajú proti ľuďom, ktorí e, sa prejavili, prejavili svoj názor, Predovšetkým pokiaľ ide o kurdskú otázku, sa otvára viac e, prípadov i častejšie e, protiteroristická legislatíva, ktorá e, ukazuje mno, mno, možné vysoké tresty, takže je, na, je tu demokratické otvorenie a ľudia, ktorí vyjadrujú paralelne s tým svoje názory, sú stíhaní trestnoprávne čo vlastne e, spochybňuje demokratickú vieryhodnosť celého tohoto projektu, ak sa ľudia teda nemôžu vyjadrovať. Pokiaľ ide o utečencov a azylantov, tiež je tu možnosť zlepšiť situáciu. Momentálne e, režim zadržiavania, ktorý e, Európsky súd pre ľudné, ľudské práva označil za nespravodlivý, na, pokračuje, na pričom je tu však návrh e, zákona o azile, ktorý je veľmi dôležitým zákonom, ktorý by mohol zlepšiť situáciu utečencov a uchádzačov o azyl. Ak má však byť efektívny, treba ho diskutovať zo široka v občianskej spoločnosti a dnes ho snemovňou, aby sa stal zákonom. Takže je tu nádej teda nie je tu nádej, že by bola občianská spoločnosť zoširoka konzultovaná. Pokiaľ ide vojenskú službu v Turecku a tu musíte e, vedieť asi toľko e, možnosť zamietnúť vojenskú službu z dôvodu svedomia, to je vylúčené úplne. Sú tu rôzne dohovory a materiály, ktoré to zabraňujú. Ďalej je tu situácia, že ľudia, ktorí e, z dôvodov svedomia odmietnú vojenskú službu, veľmi často sú týraní alebo inak je im ubližované počas zadržania. A takisto e, e, ľudia, ktorí si uplatnia toto pravdo, nie sú stíhaní len jednorázovo, ale opakovane väznený a stíhaný za ten istý priestupok. Ide o porušenie článku 3 e, ponižujúceho e, nedôstojného e, správania k ľuďom Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva. Tento rozsudok dal povinnosť Turecku zmeniť príslušnú legislatívu, ale e, neimplementovalo sa to až do dnešného dňa zo strany Turecka a momentálne prebiehajú diskusie o novom zákone o vojenskej službe v Turecku, ale zatiaľ to nie je súčasťou rozhovorov, čo je sklamaním. Tak pokiaľ ide o e, problematiku ľudí, ktorí odmietnú slú, e, slúžiť vojenskú službu, verejne sú obviňovaní v zmysle článku 8 e, trestného zákonníka, kde ide o útok na vojenskú službu. A ľudia, ktorí sa vyslovia za e, tohto človeka, podporia ho majú riziko stíhania a dokonca aj odsúdenia rovnako. Pokiaľ ide o, o otázku odmietnutia z dôvodu svedomia, sú tu konkrétne príklady. E, jeden e, človek e, na menom Suvan bol zadržaný v auguste, odvtedy je vo väzbe len kvôli jeho zamietnutiu alebo odmietnutiu z, z dôvodu svedomia absolvovať vojenskú službu. Myslím si, že je dôležité uznať, že právne e, reformy sa dejú, čo môže situáciu zlepšiť. Pokiaľ ide o ľudské práva v Turecku, napríklad ak sa pozrieme na ústavu a nedávne ústavné zmeny, treba sa tiež pozrieť na to, ako tieto zmeny budú implementované. Napríklad je tu v tureckej ústave veľmi silne e, v článku 90 zakotvené, že v prípade e, rozporu medzi domácim a zahraničným právom pri e, základných právach budú použité medzinárodné právne normy, ale je tu aj ale skutočnosť je taká, že e, súdy ho neimplementujú. Ďalej ďalšie opatrenia, ktoré boli predložené, napríklad domáce e, nezávislé mechanizmy pre ľudské práva, napríklad špeciálna komisia a ich vytváranie týchto komisí, to všetko sa neimplementovali. E, opcionálny protokol k dohovoru o ľudských právach bol podpísaný, ale nebol e, dodnes ratifikovaný. A na tomto mieste by som svoje úvahy prerušil. Ďakujem, musím sa vám ešte ospravedlniť, že, že keď ste prezentovali naposledy v našom podvýbore e, vaše úvahy, tak som vás veľmi briskne musela prerušiť, pretože bola veľmi napätá situácia, nechcela som tak urobiť. Ďakujem vám dnes, Andrew Gardner. A teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pani Julia Ustersi, ktorá by mohla povedať tiež niečo k situácii. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť o kriminalizovaní odmietnutia vojenskej služby a možnostiach v rámci e, medzinárodnej, e, medzinárodného súdneho riešenia i domáce, domácich možností. Budem sa snažiť byť stručná. Ústava Turecka e, chrá, chráni morálne rozhodnutie článkom 24 na základe presvedčenia viery a ďalej potom článok 25 eh, právo na eh, eh, vyjadrenie názoru. Okrem toho ústava neobsahuje žiadne ustanovenie, pokiaľ ide o vojenskú službu, ako aj, jeho povinnú, ako aj jej povinný charakter. Zatiaľ, čo konži, kon, e, ústava uznáva slobodu svedomia, vojenské právo a vojenské trestné právo explicitne e, kriminalizuje e, E, vykonávanie ústavnej slobody v súlade s názorom, ktoré uprednostňuje e, právo, pre, e, respektíve zákon pred právom. Teda tí, ktorí odmietnú slúžiť vojenskú službu z morálnych dôvodov, tak sú považovaní za vojakov a sú teda podriadení vojenským súdnym tribunálom. Títo ľudia sú ob, obvinení z neposlušnosti, čo e, ich potom e, privádza k častým trestom. Môžu byť uväznení od troch mesiacov až do dvoch rokov. Na základe tohoto predpisu e, odpor ich vedie k bludnému kruhu trestov. Jeden z týchto ľudí je dobrým príkladom, patril k svetkom Jehovovým, a kvôli svojmu svedomiu do, e, dostal 5 e, mesiacov e, trestu kvôli neposlušnosti medzi aprílom 29 a 20. februárom 2006. Hoci súdy odmietajú prešetrovať skutočné motívy tohoto odmietnutia, kvôli ktorým ktorým, ktorým títo ľudia odmietnú, tvrdia, že nabádajú ďalších ľudí, aby neslúžili. Títo ľudia sú terčom stíhania. K tomu pribúdajú mnohé zhoršujúce okolnosti v kontexte konceptu neposlušnosti. Tieto procesy pokrývajú oblasť aj armády aj podobných oblastí. Veľmi často majú takéto disciplinárne tresty, dostávajú e, listy a, a telefonáty. 20, medzi 20. E, decembrom 2006 a e, januárom ďalšieho roku bol uväznený jeden z týchto ľudí na 42 dní pretože nevy, ne, nevyplňa vojenské požiadavky. Riskujú tiež týranie na základe e, tohoto blúdneho kruhu a presve, ich presvedčení a spôsobu, ako, akým sa s nimi osobne zaobchádza. Veľmi často ich ponižujú fyzicky a odopierajú im e, potreby kaž, každodenného charakteru. Vojenské mechanizmy považujú takéto kroky za potrebné na nastolenie vojenskej disciplíny. Hoci z ľudskoprávneho pohľadu ide tu o jasné porušovanie predpisov o týraní a ďalších formách zlého zaobchádzania. Prístup Osman Rad Uchkemu a ďalším ukazuje, že e, zaobchádzanie s tými, ktorí sa e, spierajú vojenskej služby, E, porušuje aj predpisy týkajúce sa diskriminácie. Okrem stíhania a trestania a zlého zaobchádzania, títo ľudia e, sú takisto e, odsudení za ich výhrady svedomia a tvrdí sa pritom, že že keď hovoria o svojich e, konkrétnych motiváciách, e, ohro, ohrozujú vojenskú službu. Ďalší majú podobné obvinenia, ale aj iní ľudia, ktorí takéto vyhlásenie robia, sú e, na základe článku 381 tureckého trestného zákonníka naozaj odsudení môžu, sa, môžu byť odsudení až na 3 roky. E, e, okrem e, toho títo ľudia sú kriminalizovaní, aj tí, ktorí o tom informujú, napríklad jeden z novinárov, ktorý informoval o tejto problematiky za to, že porušil článok 3817 krát, že zverejňoval v novinách viaceré články o ľuďoch, ktorí na základe svedomia odmietli absolvovať vojenskú službu. Otázka znie, či e, existuje možnosť prekonať tieto problémy. Ako som už povedala, že najslubnejšou skutočnosťou je, že ústava neobsahuje žiadne e, obmedzenia týkajúce sa tohoto prečinu. V súvislosti s odmietaním vojenskej služby orgány doteraz sa zameriavali na článok 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach, čo necháva potom na výber danej členskej krajine. Avšak článok 4 je do veľkej miery o otroctve a nutenej práci a len v tomto kontexte riešia aj tých, ktorí sa odmietajú slúžiť. Členské krajiny sa žiadajú, aby e, boli v súlade s týmto predpisom. Ďalšie články, ktoré však Turecko e, roku 2003 e, ratifikovalo, uznáva e, práva jednotlivcov postaviť sa proti vojenskej služby na základe morálskeho presvedčenia. Je nepochybné, že tento prečin je uznávaný ako základné právo aj z pohľadu medzinárodných dohôd, aj ústavy. Skutočnou otázkou, ktorú treba diskutovať, je neústavnosť článku 1 vojenského zákonníka, ide o povinnú vojenskú službu a článok 45 vojenského trestného zákonníka, ktorý e, postihuje e, e, týchto ľudí, keďže tieto články podkopávajú práva vyjadrené inde zlá konsekvencia zamietania tohoto ako práva a absentovanie zákonov e, korešpondujúce s aktivitami týchto ľudí je to, že musia sa e, podrobiť opakovaným súdnym procesom. Jednotlivci môžu spáchať viaceré činy s rôznymi motívmi. Keďže páchajú rôzne zločiny, e, je tu možnosť aj pre ľudí, ktorí nemajú takúto perspektívu. A tento, ktorý sa prečinil, má jeden motiv, kedy nasleduje svoje e, presvedčenie. Áno, právne ustanovenia a na základe ktorých sú stíhaní títo ľudia, nie sú kompatibilné s ich činmi rozhodnutia, ktoré sú e, e, proti ním prijaté, ich e, kroky nezahrňajú rôzne zámery ako dezertovanie alebo neposlušnosť. Naopak, ako je jasne vyhlásené týmito ľuďmi vo všetkých fázach procesu, majú jednotné a neprerušené zámery odmietnúť vojenskú službu z, dôvodov svedomia či politických dôvodov. E, táto rozprava je tiež predmetom e, trestného zákona e, Turecka na základe článku 43, ktorý e, spočíva, tvorí právnu, zák, zák, právny základ pre túto problematiku, by mala byť nastolená jednotná trestná sazba, ak je zločin spáchaný viac než jedenkrát. krát Diskusie o opakovanom stíhaní za rovnaký akt e, v špecifickom prípade Osmana Murata Ulkeho, pracovná skupina OSN o svojvoľnom zadržiavaní dospela k e, záveru, že e, rozsudky, ktoré nasledovali pôvodné zatknutie a boli porušením princípu nebis in idem a preto vlastne tvorili podstatu skutku svojvoľného zatknutia. Preskumovanie na základe to, tohoto e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora e, vytvorilo vlastne v mnohých trestných stíhaniach kumulatívny efekt kriminálneho e, trestného stíhania, ktoré viedlo k neustálemu alternovaniu medzi stíhaním v zmene zatknutia, ktoré bolo disproporčné k cieľu zabezpečenia vojenskej služby vytváranie strachu, zastrašovania, zraniteľnosti, schop, schopnosť ponižovania e, a, a prelomovanie odolnosti a vôle. Súd sa rozhodol. Budete čo skoro končiť? Pýta sa pani predsedajúca. Utrpenie, e, opakované utrpenie a preto ide o porušenie článku 3 dohovoru. Rozhodnutie e, z pracovnej skupiny OSN a, a z Európskeho súdneho dvoru o ľudských právach má dôležité dopady. Ľudia, ktorí podliehajú neustálemu trestnému stíhaniu a odsídeniu, majú e, vlastne je porušované sú ich e, ľudské práva. Nemali by byť týraní a v, na zasadnutí 5. decembra 2006, kde sa poprvýkrát diskutovala implementácia rozhodnutia v prípade Ülke, Výbor ministrov Rady Európy požiadal tureckú vládu poprvé, aby zaviedlo individuálne opatrenie, ktoré by mali zlepšiť negatívne dopady porušenia týkajúce sa aplikantov, všeobecné opatrenia, ktoré musia byť na zabezpečenie súladu eh, s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v súlade s eh, jednotlivcami, ktorí odmietnú vojenskú službu z dôvodov náboženských či svedomia. V roku 2007 musíte skončiť, hovorí pani predsedajúca. Je to však posledný odsek. V roku 2007 turecká vláda informovala výbor, že e, bol navrhnutý zákon v tomto ohľade a že bol zaslaný premiérovi Avšak úradníci e, Ministerstva zahraničných vidí odmietli poskytnúť informácie o pokroku v, tejto, o pokroku v tejto oblasti, vychádzajúc z toho, že relevantné informácie sú dôveryhodné. Napriek tomu návrh zákona sa neobjavil od roku 2007. Záverom teda je, ešte mám jeden odsek, záverom je, že návrh zákona návrh zákona tre, treba uh, napadnúť a mu musí sa zmeniť na zákon, ktorý bude uznávať právo na odoprenie, odoprenie vojenskej služby ako ľudské právo. Ďakujem pekne našej rečničke za túto, tento vyčerpávajúci príspevok. Prepač, že som vám musel takto prerušiť, je toto samozrejme veľmi vážna téma, ale musím byť spravodlivá. A ja som poskytla dobre odôvodnenú výnimku pánovi Gardnerovi, ktorého som musela tak povediac krátiť príspevok minulé. A teraz dáme slovo pani Alejandre Kazgranie, zastupuje komisiu generálne riaditeľstvo pre rozširovanie. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedníčka, som skutočne veľmi rada, že som dnes sa mohla prísť medzi vás a že to môžem vystúpiť pred vašim výborom a prezentovať našu prácu. Ja začnem s tým, že objasním, aká je úloha komisie pri posudzovaní ľudských práv v Turecku od tohoto výboru ako aj ďalších výborov častokrát dostávame individuálne otázky, kde ide o individuálne prípady porušovania ľudských práv v Turecku. My sa snažíme samozrejme tieto problémy nariaš, e, napraviť ich riešiť. Ja by som chcela dnes preto objasniť, aká je úloha komisie, čo môžeme spraviť, čo nemôžeme spraviť. Chcem objasniť naše možnosti a objasniť ten rámec, v ktorom sa pohybujeme. Musíme sa vrátiť k Helsinkám 1999. Turecko bolo označené za kandidátsky štát. To znamená, že tam boli pravidelné správy komisie od roku 1998, ktoré sa týkali politiky, hospodárstva, kodanských kritérií a tak ďalej. Turecko nesplnilo politické kritéria vtedy a preto sa nezačali prístupové rokovania. Každý rok od tohoto obdobia musíme zverejňovať tieto správy. V decembri 2004 Európska únia rozhodla, že zahájí rokovania o pristúpení s Tureckami. V októbri 2005 sa potom začali samotné rokovania. To, roz, to rozhodnutie o rokovaní sa opieralo o to, že Turecko v dostatočnej miere naplnilo politické kritéria. Toto sa týkalo teda demokracie právneho štátu, Takže od roku, roku 98 do roku 2005 sa zmenila situácia od neplnenia kritérií po plnenie. Otvorili sa rokovania a my sme začali monitorovať Turecko intenzívnym spôsobom a ľudské práva sú súčasťou rokovacích e, kapitol, je to kapitol 23, tu ide o posudzovanie ľudských práv, aj keď táto kapitola zatiaľ ešte nebola otvorená s Tureckom. Komisia prezentovala určitú správu rade, takže teraz, je to, teraz to má rada. Doteraz sa nepodarilo na úrovni rady dosiahnuť jednohlasnosť. Takže my monitorujeme otázky ľudských práv. Máme potrebné nástroje, je to výročná správa, potom je to, sú tu správy podvýborov, potom sú to pridružené výbory a je tu rada, pridružená rada medzi EÚ a Tureckom a je tam rokovací proces a tam sa ešte neotvorila kapitola 23. Základom pre monitorovanie je článok 8 dohody o EÚ. Tento článok hovorí, že Európska únia, Európsky dohovor o ľudských právach sa opiera o spoločné tradície, ktoré sú v e, členských štátoch. To znamená, že my nemonitorujeme iba e, samotný právny rámec, ale aj skutočnú situáciu a niekedy vidíme, že Turecku tá situácia zaostáva tým právnym rámcom. To znamená, že je dostatok práv na papieri, ale nie v realite. Sloboda zhromažďovania, to je taký dobrý príklad, sloboda združovania, Boli tam viaceré prípady voči združeniam homosexuál lesbičiek a toto obmedzuje právo na združovanie sa. Naša práca sa nesústredí na konkrétne príklady, tu ide skôr o také závery všeobecne, ktoré sa týkajú jednotlivých základných práv, kde sa opierame aj jednotlivé prípady. Preto náš príspevok je veľmi dôležitý lebo my to hovoríme skôr tak všeobecne a vy to hovoríte o konkrétnych prípadoch. My sme pravidelne v kontakte s orgánmi v Turecku, poskytujeme finančnú podporu politickým orgánom v Turecku, snažíme sa im pomôcť, aby uplatňovali najlepšiu prax z EÚ to sa týka slobody zhromažďovania, napríklad podporujem občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie. V súčasnosti poskytujeme asi 3 milióny eur ročne a takto podporujeme aktivity týchto združení. Snažíme sa posilniť ich sieť. Aktuálna situácia, o ktorej budem hovoriť, vyzerá tak, že vlastne Máme tu skúsenosti, že 12 rokov monitorujeme ľudské práva a každoročne vypracovávame správu o pokroku. Ja som sa pripravovala na toto stretnutie, pozrela som si tie správy od 98. a zamerala som sa všetkým na tú časť o ľudských právach. Naša správa za rok 2010 bude čoskoro zverejnená Keď si porovnáme obdobie 98 až 2010, tak môžeme zaznamenať, že tu bol dosiahnutý značný pokrok, ale je tam ešte veľa práce. Napríklad do roku 2003 naše každoročné správy spomínali, že v rámci trestného zákonníka bol trest smrti. Potom v roku 2004 sme mohli skonštaktovať, že trest smrti sa zrušil My sme sa dobre pripravovali na dnešné stretnutie a turecké zákony jednoducho nezakladajú fenomén výhrady svedomia. Takže ak niekto z dôvodu svedomia nejakú činnosť nevykonáva, je trestaný. Máme to rozhodnutie súdu z roku 2004, 2006, a vieme, že Turecko tam porušovalo príslušné články dohody. Doteraz Turecko nenaplnilo očakávania v tejto oblasti. My veľmi úzko sledujeme túto situáciu a to, o tomto diskutujeme s tureckými orgánmi. V roku 1998 sme uvedli v našej správe, že dochádza k prípadom mučenia a sú tam nezvestné osoby. Odtedy sa tá, ten, toto neustále opado, opakovalo, aj keď situácia sa zmenila čiastočne. Dnes môžeme povedať, že je tu určitá snaha e, riešiť otázku mučenia, ale je tu neustále používanie násilia strany orgánov v Turecku. Pred 12 rokmi sme napísali, že Turecku sa veľmi úzko vykladá ústava. Toto sa využíva na to, aby sa e, zakročilo voči aj politikom, ale napríklad aj voči žurnalistom a odborárom. Takýmto spôsobom nemôžu zverejňovať napríklad články ani knihy. Odtedy sa ale situácia zmenila je tam článok 301 trestného zákonníka, ktorý sa upravil, ale aj prax sa zlepšila. A v súčasnosti sa v Turecku intenzívne diskutuje o týchto citlivých otázkach. Turecká legislatíva ale naďalej negarantuje v dostačnej miere slobodu prejavu. Žurnalisti sú stíhaní z toho dôvodu, že porušujú princíp dôvernosti sú tam určité procesy, aj napriek tomu, že tie informácie, ktoré píšu, sú verejne disponibilné. Tu ide o prípady tzv. tureckej otázky. Častokrát sa zakazujú internetové stránky, čo je neprimerané z hľadiska trvania a rozsahu. Je tu tlak na autocenzúru, autocenzúru potom je tu určitý index. A v rámci indexu cenzúry sa Turecko nachádza skutočne na veľmi zlej úrovni, keďže sú tam väznení žurnalisti. Čo sa týka slobody, náboženskej slobody, boli tam určité zlepšenia situácie na viacerých miestach, ale je dôležité konať ďalej v tejto oblasti. Je tu zákon z roku 2008, ktorý bol veľmi dôležitým právnym nástrojom, ktorý umožnil vrátiť majetok nemuslimským organizáciám a nadáciám. Implementácia ešte stále prebieha, aj keď sa to omeškalo. Náboženské inštitúcie nemajú právnu subjektivitu, je tam určitý dialog s nemocnickými organizáciami, ktorý ale ešte neviedol výsledkom ženské práva. V roku 1998 sme uviedli, že tam neboli žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkali e, násilia na ženách. Dnes ženám sú garantované práva, boli tam príslušné úpravy ústavy ale je dôležité naďalej vyvíjať úsilie, aby tento právny rámec sa potom implementoval v praxi. Vraždy, cti, domáce násilie, to sú stále veľké aktuálne problémy. Ešte jeden bod a potom končím, pani predsedníčka. Čo sa týka kurdských oblastí, dôležité, aby sa zmenila legislatíva, ktorá sa oberá bojom proti terorizmu, aby sa mohli lepšie vykonávať základné slobody vláda nenaplnila očakávania a málo opatrení sa podarilo implementovať. No a teraz závery. Zaznamenali sme určitú zmenu, to znamená zlepšenie, v posledných 12 rokoch. Toto viedlo k tomu, že sa otvorili potom rokovanie o pristúpení v roku 2005. Sme si ale vedomí toho, že Turecko musí konať intenzívne, sú tam mnohé prípady, na ktoré vy upozorňujete prostredníctvom vašich otázok, to sú dôkazy toho, že systém ako taký nefunguje dobre a že ne, nenaplňajú sa kritéria. Turecko musí ďalej pracovať na plnoj, plnom súlade s pravidlami, kde ide podpor demokracie, právneho štátu. Dôležité je si uvedomiť to, že je tam dobrý začiatok, to znamená, že boli tam ústavné zmeny. Dá sa, že ale je nutné vykonať skutočne strašne veľký počet reforiem a my sa teším na ďalšiu spoluprácu. Dámy a páni, skončím tým, že poviem, že 9. novembra komisia zverejní správu za rok 2010, ktorá bude potom prezentovaná našim komisárom Filem parlamentu. Ďakujem pekne, toto bola veľmi zaujímavá informatívna prednáška. Prezentovali ste taký celkový výhľad, čo sa udialo za posledných 12 rokov, spomínali ste aj to, čo je nutné vykonať a som veľmi rada, že môžem dať slovo teraz nášmu e, Ďalším hostovi je to veľvyslanec Selin Kuneral, ktorý zastupuje Turecko. Budete mať celo maximálne 10 minút a čakáme na vaše reakcie. Thank you, Madam Chair. It's a, it's a Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že som sa mal prísť medzi vás a že môžem s vami diskutovať o reformnom procese v Turecku a že môžem hovoriť o tých zmenách, ktoré sa udiali v posledných 11 mesiacoch, kedy sme naposledy s vami diskutovali. Takže ďakujem pekne za tú príležitosť. Európsky parlament je veľmi dôležitá inštitúcia, ale je dôležitá aj z hľadiska vzťahov medzi Tureckom a EÚ. Dovolte, aby som sa najprv zameral na pár kľúčových otázok, ktoré sa týkajú reformného procesu v Turecku, aby som spomenul tie najdôležitejšie kroky, ktoré sa vykonali politické zmeny, ktoré sa týka ochrany ľudských práv vo všetkých oblastiach, ide o podporu demokracie právneho štátu. Toto sú skutočne dôležité komponenty prístupového procesu a sú to strategické priority pre Turecko. Samozrejme, nutné vykonať reformy, aby Turecko bol demokratickejším štátom, aby sa lepšie rešpektovali ľudské práva. Od roku 2001 Turecko vykonalo veľký reformný proces, ktorý znamenal tri významné úpravy ústavy. A takisto máme nový občianský a trestný zákonník. A napriek tomu prebiehal boj proti terorizmu. Ako súčasť reformy Jedna z najdôležitejších ústavných zmien sa týka článku 90. To sa už spomínalo. A od roku 2004 sa tam vlastne zakomponovali medzinárodné dohody, ktoré platia. Je tu nový trestný zákonník, ktorý je v súlade s európskymi štandardmi. Tu riešime otázky slobody prejavu. Odkedy toto vstúpil do platnosti, počet eh, prípadov E, klesol, čo sa týka e, zákonu, ktorý sa týka združovania. Máme tu nové, novú legislatívu. Organizácia môže dostávať aj zahraničnú pomoc, boj proti zlému zaobchádzaniu a mučeniu, to bola veľká priorita. Šli sme tam stratégiou nulovej tolerancie, ako ste správne aj spomenuli, pani predsedníčka, ja vítam, že ste to teda spomenuli. Dovolte, aby som sa teraz zameral na ten balík ústavných zmien. Ten znamená dôležité kroky v rámci reformného procesu. Tu nastali veľké zmeny. Balík bol pripravený v súlade s kodanskými politickými kritériami a mení 20 článkov ústavy. Tieto zmeny sa opierajú o Európsku chartu ľudských práv, ide tu a jurisdikciu Európskeho súdu pre ľudské práva a ďalšie princípy, ktoré sa opierame. V rámci tohoto balíka základné slobody ľudské práva sa rozšírili a to uznali aj viacerí nestranní pozorovateľe vrátane Európskej komisie. Čo sa týka tých zlepšení, ktoré sa dosiahli ústavnou zmenou, je tu napríklad o pozitívnu diskrimináciu, to je ústavné právo pre určitých znevýhodnených ľudí, ako sú deti, starší ľudia. Potom sú tu ústavné záruky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Takto sú garantované aj práva detí. Rozšírili sme aj slobodu organizovania, teda združovania sa. Sa týka cestovania do zahraničia, potom sme vytvorili úrad ombudsmana, Potom sme tu vykonali určité úpravy, ktoré sa týkajú vojenských súdov, riešili e, sme pravidla, ktoré sa týkajú stíhania štátnych úradníkov, niektoré aspekty ústavného súdu, zareformovali sme aj samotné fungovanie tohoto súdu, potom je tu, sme sa zaoberali aj prokurátormi a súdcami. Na záver ešte jedna významná zmena, tu sú určité ústavné záruky, ktoré sa týkajú civilistov, že nemôžu byť, e, nemôžu byť predvolení pred vojenské súdy. Dôležité je, aby tá legislatíva vstúpila do platnosti čo najskôr a chcel by som sa ešte zamerať na určité inštitucionálne veci. Vytvorila sa Organizácia pre ľudské práva, a orgán pre antidiskrimináciu a pre rovnosť šanci. Tento orgán začne fungovať niekoľko mesiacov, čo sa týka ženských práv. Áno, to je naša priorita, rodová rovnosť pred zákonom, to je ústavný princíp. A vraždy sa ctí, e, tými sa zaoberá aj, e, aj trestný zákonník, kde sa zvýšili trestné sádzby za tieto zločiny čo sa týka implementácie programu na podporu žien a dievčat. Máme tu určitý projekt, ktorý prebieha. Ministerstvo vnútra vypracovalo príslušný dokument, kde ide o to, aby sa využívala táto iniciatíva, aby sa podporovali práva dievčat a žien. Sa týka náboženskej slobody. Tu máme tiež dokument, ktorý vydal predseda vlády v máji tohoto roku. Tam ide o to, že tureckí občania, ktorí majú rozličné náboženstva, súčasťou tureckej spoločnosti a tieto práva musia byť chránené. To sa týka pre všetkých nemoslimských menšín. Toto nie je len právna požiadavka, ale je to veľmi dôležité, aby títo ľudia sa cítili ako súčasť tureckého štátu. Potom august 2010. sa uskutočnil v Trabzone určitý náboženský sviatok. Toto veľmi dôležité. Niečo podobné sa uskočilo aj v septembri. Je to arménska, arménsky kostol, církev, to sa podarilo zrekonštruovať, vlastne funguje to ako múzeum od roku 2007, potom sa tam uskutočila omša. A to poprvýkrát v posledných 95 rokoch, bolo to tento rok, bolo tam viac ako 4000 návštevníkov. A načo tohto mesiaca sa tam dokonca namontoval aj kríž. Potom, čo sa týka práv detí, je tu zákon ktorý sa zaoberá proti terorizmu, to sa upravnil a ten hovorí, že všetci podozriví, ktorí sú maloletí, budú spadať pod rovnaký režim, aké poskytovali mládežnícke súdy v rámci jednotlivých e, vypočúvaní a konaní musí byť prítomný právnik, musí tam byť poskytovaná podpora psychológov, a tieto mladžinické súdy, tam budú určité špecifické pravidlá, ako sa nebudú používať e, putá. Tom, čo sa týka televízne vysielania v iných jazykoch ako v turečtine, máme tu určité pravidlá, ktoré sa týkajú rozhlasov a televízie, kde sa môžu využívať iné jazyky, ktorým hovoria naši občania. Máme potrebnú legislatívu, vyšlo to vo vestníku. Všetky obmedzenia, ktoré doteraz platili, sa odstránili a všetci noví žiadatelia o vysielacie frekvencie dostali. Budeme tu mať nové lokálne televízie a radiostanice budú vysielať v kurčtine a príslušných dialektoch. Ešte chcem hovoriť o tej výrade svedomia. To, je, to bola dnes dôležitá téma. Tu by som chcel povedať, že Európsky súd pre ľudské práva nenariadil, že výrada svedomia by bolo právom v rámci dohovoru o ľudských právach. Súd jednoducho povedal, že Turecko nenaplnilo záväzky, ktoré sa týkajú určitých typov, čin, určitých typov činností, takže takáto je skutočnosť. V Európskom dobore pre ľudské práva nie je nič také ako výhrada svedomia. Takže aj toto rozhodnutie súdu zohľadní turecká vláda a je jasné, že teroristické aktivity v Turecku obmedzujú určité ďalšie kroky v tejto oblasti. No už nemám veľa času. Chcel by som ešte povedať, že samozrejme jedna vec je schváliť legislatívu, implementácia to je niečo iné. A my obidva, obidve časti považujeme za veľmi dôležité a máme tam veľké projekty, ktoré budú ďalej prebiehať. Máme tu vzdelávacie podujatia pre sudcov a poriadkové sily. Tento tomto mojom stručnom príhovore som sa mohol zamerať iba žiaľ na pár bodov. Na záver by som chcel povedať, že veľká väčšina v rámci referenda, ktorá podporila reformu ústavy. To je jednoznačný dôkaz toho, že Turecko a jeho občania chcú ísť smerom viac demokracie a slobody. Tie spoločné hodnoty, ktoré zdieľame s Európskou úniou, musíme ďalej rozvíjať a pevne verím, že keď sa budete zaoberať správou pokroku, tak podporíte Turecko, aby sa vyvíjalo týmto smerom a že sa začne pripravovať jeho členstvo v Únii. Ďakujem pekne. Much, And... Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Určite chceme, aby ste pokračovali a aby toto posolstvo bolo veľmi pozitívne a budeme radi, keď na budúci týždeň pôjdeme do Istanbulu so svoj- s našou politickou skupinou. Budeme diskutovať veci v súvislosti s Benátskou komisiou. E, teraz sa môžeme obrátiť na našich kľúčových členov. Máme tu predsedničku z spoločného parlamentného výboru zo strany EP pani Ellen Flotre, bývalú predsedničku tohto podvýboru, takže je to v poriadku, ak vy a pani Omen Reiten budete mať každá 5 minút, pretože tak budeme mať potom ešte čas na otázky. Problémom je, že ak vám dáme viac času, tak potom nebude diskusia. A to by teda nebolo veľmi dobré, takže začíname pani Ellen Flotre. Ďakujem pekne, pani predsedníčka v piatich minútach e, hovoriť o ľudských právach, hovoriť o takom kontexte e, situácie v súvislosti s demokratickým prehlbením ľudských práv a rešpektovaním týchto práv v Turecku. Tu sú politické otázky, ako napríklad otázka novej ústavy alebo priamo proces rokovaní medzi EÚ a Tureckom. Otázka ľudských práv a demokracie v Turecku je potenciálnym konfliktom, e, ktorou sa zaoberá spoločnosť, či už v politickej alebo aj v iných úrovniach. A v roku 2009 e, bolo 19 odsúdení e, Turecka, pokiaľ ide o ľudské práva v rámci slobody slova. Veľmi známy prípad na nešťastie, pretože išlo o vraždu k a teda Vrah sa vyjadril na Európskom súde pre ľudské práva a tento súd bol toho názoru, že sloboda slova bola porušená a tiež, že turecký štát neimplementoval nevyhnutné opatrenia na ochranu tohto človeka. Je to absolútne kapitálne rozhodnutie a považujem za kapitálne aj to, že vláda tureckého štátu sa nerozhodla obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva. A v podstate turecké orgány dnes uznávajú a angažujú sa, že budú implementovať toto rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, aspoň teda v tomto konkrétnom prípade. Chcem ešte zdôrazniť e, prípad beztrestnosti, pokiaľ ide o štátnych zamestnancov. 35 procesov bolo začatých. Potenciálne by to mohlo spochybniť e, beztrestnosť 400 štátnych zamestnancov a generálne zhromaždenie Turecka podstate žiadne z týchto procesov neviedlo k odsúdeniu konkrétnych ľudí. To je taká vnútorná diskusia medzi inštitúciami v Turecku, medzi, teda v spoločnosti, medzi politickými silami a toto musíme brať na vedomie, pretože ak to urobíme, tak môžeme si lepšie uvedomiť, čo je našou zodpovednosťou Európskej únie. Musím povedať, že E, niekedy sú naše kroky paradoxné. Zdá sa mi paradoxné, že oprávnene zdôrazňujeme, že sú tu základné slobody, ktoré majú rozličné normy a rozličné štandardy v Turecku a u nás, či už ide o nezávislosť súdnictva a podobne, a zároveň kapitoly, ktoré by umožnili konkrétny pokrok v týchto témach, spravodlivosť, základné práva, vnútorné veci, sú zablokované úplne z politických alebo z politických dôvodov alebo z dôvodov niektorých politikov. Čiže musíme Um, prijať opatrenia v súvislosti s našou zodpovednosťou v tejto oblasti. A na záver by som chcela povedať, že prijatie e, ústavného balíčka je zásadné. Prečo? Lebo obsah tohto balíčka, e, tejto e, ústavnej reformy je dôležitá. E, je tu taká veľmi široká diskusia, ktorá sa týka celej spoločnosti v Turecku a dnes e, turecké orgány a v podstate všetci aktéri a partneri v Turecku majú zodpovednosť a politic, nevyhnutnú politickú maržu preto, aby zahájili prácu na novej ústave. Táto nová ústava umožní riešiť kurdské otázky úplne iným spôsobom. Je tam 150 aktivistov, toto práve prebieha, prokurdských, ktorí sú v Dirbakír, ktorí sú súdení mm, v súvislosti s antiteroristickým zákonom. Vždy sú tu maloletí vo väzeniach kvôli týmto zákonom a vidíme, že táto kurdská otázka si vyžaduje zmenu túto zmenu ústavy a táto výzva zo strany mnohých politických predstaviteľov, pani Omen Reuten, ktorá mm, bude hovoriť po mne, ja sama a mnohí ďalší politici zahájili túto výzvu a podporujú proces novej ústavy, ktorá bude viesť k zlomu e, bude to zlom od vojenského štátu a teda musí, to dos- musí, musí byť dosiahnutý konsenzus celej spoločnosti. To je absolútne nevyhnutné, ak chceme, aby každý z tých prípadov, ktorý tu bol evokovaný, e, získal naozaj trvale pozitívnu perspektívu. Ďakujem pekne, pani Flotre. Myslím, že Vaša pripomienka bola veľmi zaujímavá a užitočná v súvislosti aj s tým, e, čo povedala pani Gránie v súvislosti za zablokovaním kapitoly 23. To je príležitosť pre pokračovanie v diskusii o ľudských právach. Teraz si vypočujeme spravodajkyňu pre Turecko pani Omenrojten. Áno, ďakujem pekne. Začnem blahoželaním vám k tejto iniciatíve je to dôležité pre nás všetkých a tiež pre spravodajcov, ktorí budú písať novú správu koncom novembra, začiatkom decembra a sľubujem vám, že závery z tohto stretnutia si zoberiem so sebou a budem na nich pracovať v následujúcej správe. Chcela by som povedať aj to, že si veľmi cením e, politický briefing, bolo to veľmi dobre urobené. Budem o tom, teda môžem to povedať sekretariátu. Ľudské práva, pani predsednička, sú základnou časťou kodanských kritérií a kodanské kritériá sú pre mňa dôležitejšie ako otvorenie alebo zatváranie kapitol. Takže to ako poprvé. V rozvoj ľudských práv v Turecku v posledných eh, rokoch, a to povedala aj pani Albakas, ale aj pán veľvyslanec, Sú tu teda urobené dôležité kroky, boli urobené nová legislatíva, ktorá bola prijatá, ale realita tomu nenasvedčuje, nenasvedčuje teda tomu, e, čo je účelom legislatívnych návrhov, pretože implementácia nie je dostatočne kvalitná. Je tu veľká polarizácia v tejto krajine. A táto sa netýka len politiky, ale aj justičnej sféry a celej spoločnosti. A preto veľmi často je takmer nemožné urobiť viac ako to, čo sa reálne robí. Dovolte mi dotknúť sa niektorých osobitných bodov, predovšetkým ústavné zmeny. Skutočne tento pokrok je dobrý, ale tieto zmeny musia sa odzrkadliť e, do legislatívnych návrhov a potom sa musia implementovať. A tu by som bola rada, keby toto prebiehalo rýchlo. Po druhé, Helen a pán komisár, e, teda pán veľvyslanec povedali, a ja taktiež chcem zdôrazniť, že nová ústava je zásadná pre modernizáciu Turecka. A potom sa dostávam k menšinám. Demokratické otvorenie, tak ako to bolo proklamované minulý rok, bolo dobré, ale neprinieslo dostatok e, nových vecí pre Kurdov. Viem, že v nových legislatívnych zmenách e, sú antiteroristické zákony, ochrana detí, to aj teraz lepšia. A oni už nie sú teda predmetom um, trestného stíhania, ale boli by, bolo by dobre, keby to boli nové návrhy v súvislosti s demokratickým otvorením v kurdských otázkach. A znovu chcem zdôrazniť, že uh, my odsudzujeme text e, PKK, ale Európa nepochybne vždy bola solidárna. Ako to už aj ukázala e, s bojom proti terorizmu. Avšak aj z tohto miesta chcem požiadať o väčšiu pozornosť e, vlády, ale aj opozície, pred voľbami, aby prišli s novými návrhmi o demokratickom otvorení e, k, ku kurdským témam, pretože ak chceme, aby, aby riešenie bolo udržateľné, tak sa to dá jedine takto. Potom k náboženským slobodám. Minulý rok boli pracovné skupiny, ako pán veľvyslanec povedal, bolo tu množstvo symbolických miest, čo je dôležité, ale politika a nové symboly si vyžaduje konkrétne kroky v Turecku aby každá náboženská menšina, menšina mala rovnaké práva, aby sa tieto garantovali a my chceme, pretože to je tiež demokratické otvorenie, konkrétne kroky. Protestantské církvy eh, vypracovali prehľad od kedy legislatíva bola prijatá a to je tiež e, súčasť mojej správy. Ďalšia otázka. Legislatíva tu je, ale aj tu implementácia chýba. A je to rozdiel, ak v Ankare alebo Istambule prebieha súdne stíhanie alebo v iných oblastiach Turecka prebieha toto stíhanie. Čiže viac pozornosť pre implementáciu. A potom skutočne problematická je sloboda tlače a sloboda názoru. 301 článok trestného zákona sa ešte stále používa na stíhanie občanov a aj novinárov a na internete som sa dostala k číslam viac ako 6 tisíc webových stránok sa zatvorilo, ale podľa mňa to jednoducho nepatrí do modernej, dynamickej a kreatívnej spoločnosti, čo Turecko chce, na čo, sa, na čo Turecko teda ašpiruje. Myslím si, že jedným z problémov je to, že veľké mediálne spoločnosti sú súčasťou veľkých konglomerátov, ktoré využívajú médiá na obranu svojich vlastných ekonomických záujmov a táto téma e, si vyžaduje legislatívne riešenie. E, skupina novinárov a odborárov žiadala o reformu internetu a teda legislatívy, ktorá pokrýva internet a médiá. Minulý týždeň e, bol zverejnený index o slobode tlače, kde sa uznalo, že tu sú nedostatky v Turecku. A posledná vec, Európsky dvor pre ľudské práva, e, rozsudky vž, vždy mm, prichádzajú veľmi neskoro, ale viac menej e, sa rešpektujú v Turecku a to je kompliment. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Omen Reuten za veľmi jasné pripomienky a tiež váš sľub, že z tohto vypočutia vyvodíte a zobrete si zo sebou určité závery správa tu už bude čoskoro, e, výbor AFET o nej bude diskutovať a teraz by som vás chcela vyzvať, že tu máme 5 kolegov, ktorí teda žiadali o slovo, máme ešte stále Kazachstan, máme Sýriu a Libanon, takže prosím rečníkov, aby sa obmedzili na jednu minútu a dúfam, že sa tam teda podarí takto pokročiť. Mám teda nasledujúcich rečníkov na zozname, ak niekto chce sa vzdať svojho rečníckého času, tak je to v poriadku, ale dávam slovo prvému rečníkovi. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám veľmi špecifickú otázku. Riešenie otázky politických väzňov, uh, väzenia s vysokou ochranou, ochranou hlavne v osobitnom regióne. A táto otázka na pána Gardnera a tiež ostatných rečníkov Ďakujeme mi za veľmi dobré prezentácie, ale tu je moja otázka. Podľa mojich e, vedomostí situácia v týchto väzeniach s vysokou ochranou je naozaj otázna z pohľadu ľudských práv. Poznáte túto situáciu, súhlasíte s takýmto stanoviskom a pani Kaskranji s komisiou povedala, že by sme mali hovoriť o individuálnych prípadoch, pretože som dostala list od jedného väzňa z takéhoto väzenia, ktorý je vážne chorý. Lekár povedal, že nebude žiť viac ako pol roka, pretože podľa jeho slov nemohol konzultovať lekára mimo väzenia a je spôsob, ako ministerstvo spravodlivosti alebo komisia by sa mohla pozrieť na tento prípad, aby títo väzni, doživotní väzni by mohli sa vrátiť domov, kde by mohli zomrieť, alebo musia zostať vo väzení až do konca. Pani Kilmielsen? Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som hovoriť o otázke demokracie a legitimity e, verejného hlasovania a tiež v kontexte e, k procesu Dirbakir mnohí starostovia sú mm, momentálne pred súdmi, niektorí sú vo vezení. Ja osobne poznám starostu Dirbakin, pretože ja som z Bretonska, z REN, ktorý spolupracuje s Dirbakin od roku 77. Eh, sú to projekty o spolupráce, ktoré sú de- decentralizované. Poznáme dobre toto mesto. Pán Osman Badimir je, teda bol starostom. E, nie sú to teroristi a sme prekvapení, keď my chceme prijať e, ľudí z týchto miest e, a dozvedáme sa, že oni nemôžu opustiť Turecko. Pán veľvyslanec hovoril o otázke ciest do zahraničia, ktoré moment sú už teraz jednoduchšie, ale teda ubezpečujem vás, že pre starostu Dierbakin to tak nie je v regióne, v našom regióne hovoríme bretonsky a nechápeme, prečo Kurdi nemôžu hovoriť svojim jazykom. Aj tento problém sa spomenul počas procesu, pretože oni sa chceli, teda títo ľudia sa chceli vyjadriť v materčine a nemohli. Ako teda si predstavujete riešenie tohto problému kurdskej otázky? bez dialógu s týmito ľuďmi, ktorí momentálne sú pred súdom, pretože žiadne riešenie nebude možné bez účasti týchto ľudí, ktorí boli demokraticky zvolení ľuďmi z ich regiónov. Poprosím vás, e, aby ste boli trošku stručnejší, bolo to takmer dve minúty. Pani Gomez. Pani predsednička, Chcem podporiť to, čo bolo povedané predošlými rečníkmi pani Flotre a pani Omen Reuten k zodpovednosti nás všetkých v EÚ. Kodaňské kritériá sa musia e, rešpektovať a chcem sa spýtať komisie, prečo táto kapitola 23 o ľudských právach je jedna z týchto kapitol, ktoré boli zablokované. A chcem tiež nadviazať na to, čo bolo povedané v súvislosti s riešením, e, teda s ústavným balíčkom, ako to nestačí na riešenie kurdskej otázky. To je centrálna téma a chcem tiež povedať, že napriek určitému pohybu správnym smerom vidím, je tu e, sofistikovaná represia ľudí, E, sú tu súdne prípady, ktoré sa týkajú slobody slova a podobne. A chcem sa spýtať tureckého veľvyslance, či toto nie je spôsobené tým, že vojaci zohrávajú príliš dôležitú úlohu v spoločnosti, čo nekorešponduje s úplnou demokraciou. Ja som z Portugalska, kde sme mali takýto problém a museli sme sa zbaviť diktátorstva a potom sme sa museli prepracovať k demokratickému štátu a teda vojaci sa museli vrátiť naspäť do kasárne. Chcem sa spýtať na otázku beztrestnosti, Turecko. sa snaží e, vyriešiť svoj problém v súvislosti s vydávaním trest, e, trestne stíhaných ľudí. Poprosím vás, aby ste sa držali rečníckých časov. Ďalší rečník. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Kiel Nielsen a pani Gomes hovorili o probléme Kurdov a probléme ich jazyka. Veľvyslanec hovoril o dialekte, dialekte mnohých Turkov. Nie je to dialekt, je to jazyk jazyk obyvateľstva, ktorý má dlhú históriu, viac ako 14 miliónov ľudí vo vašej krajine ním hovoria. Myslím, že to je škandál, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok v používaní tohto jazyka pani uh, Nielsen spomenula teda uh, jeden z týchto procesov a, a otázka mučenia otázku mučenia Počuli sme, že tu bolo zlepšenie, ale počuli ste o správe predložené Martinom Dulcerom, aktivistovi z Nemecka pre ľudské práva, kde sa jasne hovorí, že vojenské útoky sa uskutočňovali a uskutočňujú každý deň proti Kurdom a že 20 mimosúdnych um, rozsudkov sa Eh, odohralo. Používajú sa chemické zbranie, eh, takisto aj zohavenie po smrti, takže toto by sme mali brať na vedomie. Pani Džanaku? Chcem sa spýtať niečo pána veľvyslanca. Mm, chápem to tak, že zákon nerozlišuje medzi pohlaviami, ale rovnosť žien závisí veľmi na mentalite. Čiže aké opatrenia sa v Turecku prijali pre zabezpečenie e, nehrozlišovania medzi pohlaviami a vidíme, že teraz v Turecku sa podporujú zmeny v tejto oblasti súvisí to s nosením závoja a podobne, ale v podstate v praxi to vyzerá zrejme inak. Ako teda dosiahnuť rovnosť pohlavy a čo štát pre ženy robí? Ďakujem pekne, pani Džanaku. A teraz navrhujem, aby sme začali pánom veľvyslancom a potom ostatnými pozvanými rečníkmi, ale nemôžem vám dať viac ako 1,5 minúty každému, takže pán veľvyslanec. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani Flotr a pani Ojmen za ich stanoviska, ktoré obsahovali množstvo pozitívnych podnetov. Keďže som si dokázal zapísať vaše otázky, e, preberiem ich. Jedna sa týkala e, väzňa, smrteľne chorého väzňa vo väzení. Neviem komentovať prípad, ktorý nepoznám. E, prezident má, má svoju právomoc týkajúcu sa takýchto e, väzňov aj viackrát ju aj použil. Tento prípad určite bude pozorne preskúmaný. Možno sme sa nepochopili, čo sa týka zákazu kurčtiny v, v v Turecku to nič také neexistuje, ľudia nemajú zákaz tak hovoriť. Viackrát som vysvetlil, že existuje množstvo rádio staníc, televíznych staníc. Takže ide asi o nejaké nepochopenie. Nie je tu teda stíhanie za kurštinu, ale za to, že títo ľudia sú spájaní s teroristickými aktivitami. Jeden odkaz sa týkal správy pána Dolcera a fotiek v tejto správe. Mám tu stanovisko e, e, nemocnice, ktoré je tu použité ako zdroj, kde je úplne e, popretie jeho zapojenia sa vo, a všetky tie obvinenia v správy. Takže toto vám posuniem vašemu, vašemu sekretariátu že zákon nerozlišuje medzi e, pohľaviami, to je pravda, tak ako všade inde. Samozrejme, že je to otázka e, oboznámenia sa, školenia, naštudovania. Parlament vytvoril výbor, ktorý sa tým zaoberá. Ďakujem. Chcem poďakovať pani Usterci, pretože na vás nie sú adresované žiadne otázky, pokiaľ viem. Pokiaľ ide o situáciu vo e, väzeniach, je tu konkrétna odpoveď. Budeme ju revidovať pravidelne. V skutočnosti máme skupinu, ktorá v januári 2011 e, bude to preverovať. Ďakujeme, že nás zapájate ako komisiu. Robíme preverovania medzi členskými krajinami. Skúma sa situácia v rôznych väzeniach v krajine. A dospeli sme teda k záveru, že s tureckými orgánmi e, máme politický dialog, takže určite sa budeme zaoberať vašimi pripomínkami. A čo by som rada ja urobila? Ja by som chcela sa ob, e, obiratiť na mnohé otázky všeobecným komentárom, menovite tým, že momentálne v Turecku máme veľké napätie medzi situáciou, ktorú, kde nemáme rovnaké e, podmienky pre eh, ľudské práva, právny štát a demokraciu. Toto treba konštruktívne rieš, riešiť a keďže to neexistuje napríklad porušovanie práv menšín a dokonca aj ak sa sú používané tak, eh, nuž toto je jedna z hlavných víziev, ktorú turecká spoločnosť musí riešiť. Tiež otázka ku kapitole 23 je viac krajín okrem Nemecka a Francúzska, ktoré blokujú túto kapitolu? Myslím, že nie, momentálne nie, ale jednomyselnosť znamená jednomyselnosť. Viete, kto je momentálne proti, ale neviete však, či sa za tým niek- vždy ešte niekto v pozadí skrýva. Nemôžem ale nespomenúť, že preto je to potrebný Európsky e, parlament, pretože my musíme vrhať svetlo na tieto neprehľadné štruktúry. Je nepriateľné, aby naši vojiteľia, ne, voliči nevedeli, čo sa deje za, za kulisami. Andrew Gardner, zo pár otázok smerovalo na vás. Rád by som reagoval na otázku, ktorú mi priamo položili týkajúcu sa otázky, e, týkajúcu sa podmienok v ne, v, e, v vezení Rovnako ako iné organizácie, my nemáme prístup e, k väzeniam v Turecku. Turecko neratifikovalo e, nepovinný protokol, doložku e, k dohovore o týraní, takže toto vlastne musí sa udiať, aby sa situácia zlepšila vo väzeniach v Turecku. Máme však rozhovory s bývalými väzňami, s právnikmi, ktorí majú prístup k svojim klientom. Určite máme obavy, pokiaľ ide o, o podmienky vo väzeniach nielen v tom jednom konkrétnom, preto všetkým, pokiaľ ide o právo zhromažďovania a skutočnosť, že väzni, predovšetkým tí, ktorí majú štatút politických e, väzňov, nie sú, väzňov nie sú E, nemôžu e, sa zhromažďovať s ďalšími. To sa neimplementuje v celej krajine. A v určitých, e, za určitých okolností ľudia sa môžu s inými zlúčovať, stretávať len na hodinu týždenne a musia byť v malých skupinách izolovaní po dlhšiu dobu. Takisto prístup k lekárskému e, k lekárským prostriedkom. My sme už dávno hovorili tak e, myslím si, že tento orgán nie je nezávislý, pretože jeho štruktúra by mala byť antonomnejšia, aby e, prístup k lekárskej starostlivosti bol lepší. To sa tiež vyjadrilo e, radou inšpektorov, ktorá začiatkom roka vydala správu e, s rovnakým výsledkom, pokiaľ ide o inštitút lekárskej medicíny. Ďakujeme, Andrej Gárne, a každému vám ďakujem za vaše stanoviská. Diskusia bude pokračovať. A chcem len povedať, že ak všetci rečníci by neboli bývali e, a pretiahli svoj rečnícky čas, tak boli by sme bývali oveľa lepšie druhé kolo otázok. To je však opätovne niečo, e, čo e, znamená, že na budúce zás budú iní rečníci, musíte svoj čas využiť. Myslím si, že rečníci by niekedy mali dostávať naozaj písomné pokyny. Ďakujem za vaše hodnotné informácie ešte raz. A teraz sa pozrieme na ďalšiu tému. Ide o situáciu vo väzeniach v Sýrii a v Libanone. Prosím, opustite miestnosť veľmi v tichosti. And I don't have to explain to you why uh, we discuss uh, the situation in, in uh, prisons in... Uh... Chcem vám len vysvetliť, že pokiaľ ide o Syriu a Libanon, rada by som vás upozornila na to, že v určitých prípadoch v Sýrii, ktoré veľmi pozorne sledujeme, napríklad prípad, prípad pána Almaleha, e, 80-ročného právnika, bojovníka za ľudské práva, ktorý je obvinený za šírenie nesprávnych informácií, ktoré by mohli e, porušiť e, práva krajiny. No a prosím, aby ste sa utišili v sále. Pán Hajtem El Malach je vo vezení a prednedávnom dostal za rok 2010 e, e, cenu Alkarama, ktorú e, udeluje za ľudské práva Švajčiarsko a bol jeden z deviatich kandidátov na Sacharovovú cenu. Ozaj teda dúfame, že jeho prípad pritiahne množstvo pozornosti. Potom pán Mohamed Al-Hassani, ktorý je tiež sa e, uväznení za svoje ľudskoprávne aktivity. Síria každopádne, každopádne je krajina, ktorá má čoraz užšie vzťahy z EÚ a je preto pre nás veľmi dôležité tento prípad riešiť. Začneme Sýriou a vyzveme pána Nadim Huriho, aby sa ujal slova a potom pán Ias Malech, syn pána Malecha. prosím, eh, obmedzte sa na takých povedzme 7 minút. Ďakujem pani predsednička. E, rýchla otázka. Neskôr mám hovoriť o Libanone alebo tiež v rámci tohto bloku? Možno by sme mohli diskutovať o oboch krajinách spoločne, takže začnem Libanonom, prejdem na Sýriu, aby pán kolega mohol pokračovať. Ja som riaditeľom Human Rights Watch eh, v Bejrúte. Chcem vám poďakovať za pozvanie. Začnem Libanonom a podmienkami vo väzeniach. Máme 20 väzení v Libanone, jedno centrálne väzenie a tri zásadné otázky, ktoré riešime v Libanone eh, a nemáme o nich ani veľa informácií, pretože Pozitívna vec u Libanonu je, že všeobecný prístup je dobrý, hoci podmienky vo väzeniach dobre nie sú. Takže je celkom ľahké získať systematické informácie o situácii. Hlavný problém v Libanone je e, preľudnenie, množstvo väzňov e, vo väzniciach Kapacita podľa štátu je 3700 a je tam 5500 väzňov, ale v skutočnosti myslíme si, že tá kapacita je ešte nižšia. A prečo e, takéto preľudnenie? Už problém nie je vo výstave väčších väzení, ale v prvom rade veľmi dlhé e, vyšetrovacie väzby. Ak sa pozriete na štatistiky, zistíte, že viac ako 66 z celkového počtu väznených sú e, vlastne väzni vo vyšetrovacej väzbe. A druhý dôvod e, je zadržiavanie e, väzňov aj po ukončení ich väznenia. 13 väzňov podľa informácií sú zahraniční väzni, ktorí si odsedeli svoj trest, ale prečo zostávajú po odsedení trestu a v takom veľkom počte? No už hlavný dôvod je ten, že podľa informácií z roku 2004 obežník, ktorý vlastne e, zaviedol prax, ktokoľvek to e, e, odsedí trest, tak musí prejsť bezpečnostnou inštitúciou v Libanone, ktorá je zodpovedná za všetky e, informa- e, otázky týkajúce sa cudzincov a tento proces, toto odkázanie e, môže trvať mesiace a zistili sme, že niekedy to trvalo viac ako rok, teda väzni zostanú vo väzení, vlastne nemôžu ani napadnúť takéto pokračujúce väznenie. A osobitný problém sa týka utečencov a uchádzačov a, o azyl, pretože keď dovršia svoj trest, tak poved, povie sa im, že e, vás zašleme do vašich krajín. Oni sa sami e, brá, bránia a orgány potom povedia, že teda neposadíme vás na lietadlo proti vašej vôli a necháme vás vo vezení. A po šiestich mesiacoch sa ale títo ľudia naozaj, naozaj rozhodnú predsa len letieť, pretože majú možnosť medzi doslova zhnitím vo vezení a, alebo ísť do neželanej domoviny. Vlastné podmienky v, v, v, v, vo nedostatok eh, čistého vzduchu a osvetlenia, a štúdia, ktorá bola realizovaná, ukázala, že v piatich väzeniach z 20 bol nedostatok čistého vzduchu a nedostatok denného svetla až v 13 z 20 väzení. Sanitárne zariadenia, hygienické zariadenia veľmi malé, špinavé, choroby sa veľmi rýchlo šíria a na základe štúdie z jedny, zo strany jednej miestnej e, skupiny 15 z týchto väzníc nemá postele, takže sa spí na matracoch na zemi a, a jeden z hlavných problémov z ľudskoprávneho pohľadu sa nerozdeľujú tieto dve skupiny, teda naozaj odsudení a tí, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe. Potrava je tu veľký problém, pretože väzni, ktorí majú rodiny, tým môžu väzni pravidelne prinášať jedlo, iným zasa nie. Pokiaľ ide o zdravotnícke služby, tak jedna z našich hlavných obav je tá, že čo sa deje v prípade e, naliehavých prípadov. E, po piatej popoludní sa nemôžu strážcovia e, otvoriť cely, takže naozaj sú tu odročenia až k, k riziku smrti. A nedostatok kontroly je ďalší pro- problém. Na papieri majú sudcovia právo ísť a navštíviť väzenia, ale vo väčšine prípadov e, jednoducho ich to nezaujíma. Pokiaľ ide o týranie a zlé zaobchádzanie, to je veľký problém v Libanone. V, e, väčšinou sa to e, deje v tých zariadeniach z predbežného zadržania, nie vo väzeniach. Popri tom všetkom sú tu tri väzenia, ktoré nás naplňajú osobitnými obavami. Prvé väzenie je väz, väznica ministerstva obrany, je to väzenie, ktoré je v suteréne vlastne ministerstva obrany, je tam od roku 95, používa sa na vyšetrovanie aj ako väzenie, kontroluje ho vojenská rozviedka, a mimo vládky tu nemajú prístup, jediný, kto má prístup, je Medzinárodný Červený kríž, a keďže jeho správy sú teraz verejné, nevieme naozaj e, zistiť, aké sú skutočné fakty. Human Rights Watch má však informácie, pokiaľ ide o, pokiaľ ide uh, pod, tí, ktorí sú podozriví z špionáže pre uh, Izrael a islamistické skupiny ako Fatah. Druhá problematická väznica je jedna časť väznica v Rumie e, pre informačné služby. Tu sú osobitne strážení väznevia, opätovne problematické. A tretí problémový bod je e, e, zariadenie zadržania pre, zahrani- pre cudzincov. Opätovne je to kde si na parkovisku pod mostom. A podmienky sú veľmi, veľmi zlé. Libanonské orgány čelia tlaku, aby sa zlepšili e, podmienky. Hovorí sa o tom, že je to hanebné a takto to nemôže napredovať a to deje na troch úrovniach. Na jednej strane sa e, snažia urobiť čosi, je to nové väznica pre mužov v Sahle. Ďalej po rokoch našli e, výbor, vytvorili výbor na zníženie množstva tých odsúdení. A 12. apríla tohoto roku tento výbor e, mal, alebo teda 12. aprílu vyriešil len veľmi málo prípadov. A ďalej je tu potom špeciálny plán v spolupráci s ODC, s organizáciou OSN, aby sa preniesla súdna právomoc e, na ministerstvo e, spravodlivosti z tých väzníc. Množstvo teda vecí zostáva otvorených a EÚ zohrávala kľúčovú úlohu, či už priamo inštitúciami EÚ alebo prostredníctvom členských krajín. Napríklad v marci tohoto roka 400 tisíc eur plynulo Libanonu na zlepšenie podmienok vo väzeniach z um, talianského veľvyslanectva. Misie EÚ sa zamerali na dve veci. Je tu štúdia o najlepších možných praktikách v zariadeniach zadržania a takisto snaha vybudovať nové zariadenia, zariadenie pre EÚ je veľmi dôležité, aby sme sa naďalej angažovali a Libanone v tomto procese. Nielen však pomáhať vytvárať lepšie budovy alebo väčšie budovy, ale využívať možnosti na zmenu praktík, ktoré dnes v Libanone existujú. Preplnenie, ak pridáte tých 66% v tých vo vyšetrovacej väzbe a 13 percent tých zahraničných, tak dostávate sa k obrovským číslach ľudí, ktorí vlastne nie sú ani odsúdení. Takže naozaj treba mať lepšie budove, ale oveľa dôležitejšie, lepšie procesy, postupy, aby sa znížil počet ľudí zadržaných vo vyšetrovacej väzbe, jasný, jasné zavedenie do praxe, alternatív, ktoré boli vyskúšané všade na svete a toto svojvoľné zadržiavanie, to uznávajú aj libanonské súdy. Ano, a potom takisto vážne obvinenia z, obvi- e, z týrania. Dobrovoľný protokol treba ratifikovať, e, e, ktorá bol ratifikovaný, ale um, o týraní, ale nemusí byť implementovaný národným štruktúra. A teraz by som prešiel k Sýrii veľmi rýchlo. Sýria Verím, že pán Malach pôjde do podrobností do jednotlivých prípadov, ale tu je hlavnou výzvou prístup k informáciám. Je veľmi zložité získať informácie. Nie je tu nejaká možnosť, aby nezávislí navštívili väzenia v Syrii. Dôležité je ehm, bez, eh, pre, problém eh, kaf, kafkaes, kafkovské množstvo tajných služieb, ktoré svojím spôsobom penetrujú štruktúry väzníc. Ľudia veľmi často bez možnosti komunikovať s právnou poradou mimo komunikácie s vonkajším svetom sú zadržiavaní. Ďalej potom po druhé získal som informáciu o množstve ľudí, ktorí počas zadržiavania v týchto zariadeniach predbežného zadrženia zahynuli. Nemáme však lekárske správy a často Eh, rodiny sú nabádané veľmi rýchlo, bez eh, ďalšieho skúmania, pochovali svojich pozostalých. Ďalej sú tu politickí aktivisti, blogery, ktorí sa zapájajú, ktorí sú ale potom zadržiavaní, kurdskí aktivisti ďalej, islamistickí eh, aktivisti. Pokiaľ ide o týranie a správu, správy k tomu za rok 2010 sú tu obavy e, až rutinného využívania e, týrania zo strany orgánov. Po druhé, veľmi stručne, oblasť e, osobitného záujmu je väznica Sidnaja v Syrii, ktorú tiež prevádzkuje armáda. V júli 2008 vieme, že tu bolo veľké povstanie, 80 km mimochodom od Damašku, je to veľká väznica, odhady o, o množstve zadržaných, e, kde si medzi 2 až 3 tisíc väzňov. Minimálne vieme, že, e, ten, že až mesiac trvalo toto povstanie a vieme, že viac než 25 e, väzňov bolo zabitých. Hovorím o tom preto, pretože ešte 2,5 roka po týchto udalostiach neexistujú inf- oficiálne informácie o ničom. A po dvoch rokoch konečne boli povolené nejaké návštevy, ale stále ešte je tu 60 e, väzňov, o ktorých nevieme nič a bezpečnostné zložky nám odmietli dať akékoľvek informácie o ich stave. A na záver, a potom odovzdám slovo e, pánu Al-Malechovi, je podľa mňa správne hovoriť o politických väzňoch, o, stovkách, dokonca tisícoch politických e, a ľudskoprávnych aktivistov vo vezeniach v Sýrii, ktorí, eh, ktorý, ku ktorým sa pristupuje ako k bežným zločincom, eh, pričom musia čeliť týraniu zo strany ďalších väzňov. Eh, sú tu rozhodne informácie o tom, že nie len, že nemajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť a dostatočné podmienky vo väzení, ale takisto ďalší e, spoluväzni im ubližujú. Každopádne ďakujem za túto možnosť. No, you yourself, Uri, the... My vám ďakujeme pekne za tieto veľmi užitočné informácie, ktoré sa týkajú situácie vo väzeniach v Libane, Sýrii. Vy ste významným zastupiteľom organizácie Human Rights Watch, to som zabudla povedať, a teraz dáme slovo ďalšiemu rečníkovi, tu sa budeme zaberať Sýriou, a teraz dostane slovo pán Jas Almalech. Vážená pani predsednička, drahí poslanci, ďakujem pekne, že ste ma pozvali dnes sem, aby som hovoril o aktuálnej situácii v Sýrii. Je veľmi zložité hovoriť o situácii v Sýrii, bez toho by sme sa oberali aj tým, ako sú vedené väzenia. Tá situácia tam začala byť už v 70. rokoch. Máme tu viac ako 17 tisíc prípadov od 1977. Tieto udalosti ktoré sa udiali za posledného režimu, platia aj na teraz, nič sa nezmenilo a dôležité tú situáciu riešiť. Od roku 2000 doteraz sa odaduje, že sú tu tisícky politických väzňov a to väznenie je niekedy niekoľko dní až niekedy mesiace taký pekný príklad, bol spomínaný muž, ktorý mal 79 rokov, ktorý bol uväznený v roku 2009. Potom je tu mladý bloger, ktorý mal 19 rokov, ten bol uväznený v roku 2009 a zmizol. Sú tu určité informácie, že jeho rodičia mohli naštíviť pred niekoľkými dňami nesmieme zabúdať aj na ďalšie príklady, kde daná osoba bola uväznená 5 rokov v roku 2009 a zatiaľ ešte nebola prepustená. Jednoducho táto osoba zmizla, sú to určite tvrdenia, že e, zomr, zahynula pri mučení. Takže sú to podozrenie, že v sírijských väzeniach sa mu, vykonáva mučenie. Väzenia tam je situácia zložitá, dochádza k fyzickému, aj psychickému násiliu, považuje sa to za, za určitú formu trestu. Sú tam rozličné metódy, ktoré sa uplatňujú, napríklad pomocou vody, pálenie cigaretami, elektrina, bytie, kopanie, hrozby, hrozí sa, že sa ublíži rodným príslušníkom. Boli tu mnohé prípady úmrtí. Pre všetkým išlo o Kurdov. Máme tu určitý oznam, ktorý nie je vyčerpávajúci. Sú tu mnohé príklady, ktoré by sa mohlo spomenúť. V roku 2004 napríklad bol uväznený určitý občan potom ho potom ho bol zmlátený zbraňou, mal tam veľkú ranu na hlave a musel, byť pri, pri, musel ísť do nemocnice, kde boli skonštatované rozličné poranenia. Sú tu mnohé osoby, ktorých zdravotná situácia bola veľmi zložitá, lekári skonštatovali, že napríklad viaceré osoby, ktoré zomreli, zomreli na krvácanie do mozgu, ktoré súviselo napríklad s tým, že počas dvoch mesiacov väzenia bola, bola táto osoba neustále bytá. Sú tu mnohé príklady, mohol by som spomínať mnohé mená. V roku 2009 Napríklad bol takýto prípad, osoba bola väzená 4 mesiace, bola obvinená z, z islamizmu. Telo bolo pochované, rodina sa nemohla zúčastniť pohrebu. Je tu osoba z Damasku, otec 4 detí, v roku 2007. Bol zadržaný kriminálnymi orgánmi, bol vytiahnutý z auta a na ulici ho ubili na smrť. Ďalší príklad, 43-ročný muž, otec jedného dieťaťa. Zadržali ho kriminálne orgány, zdržali 40 dní obvinili ho z krádeže peňazí, vyšlo to údajne o spreneveru v banke, kde pracoval a zomrel v roku 2008 a v októbri 2008 potom telo bolo za jeho rodine. A ďalší príklad, tiež v Damasku, narodený 1977, zomrel v roku 2010, bol ilegálne zadržiavaný orgánmi činnými v trestnom konaní. Poslal mi list väznenia, kde povedal, from a car tire 4 cm wide and 40 cm long. Boli sme, bolo nám ubližované, mali tam nástroje na bytie väzňov. Počul som na vlastné uši, ako väzni kričali, bol tam aj elektrický kábel na, stoje, na stole. Bol tam ko, bola tam kovová nádoba, ktorá sa používala na mne neznáme účely. Podmienky vo väzeniach sú katastrofálne. Napríklad je tam jedna celá, ktorá má 60 m štvorcových, tam 60 väzňov. Ak niekto chce ísť na záchod, musí prekračovať cez tela ľudí, ktorí ležia na, na, na, ležia na zemi, nemajú prístup k sanitárnym zariadeniam, ľudia majú problémy, to znamená, že nemôžu naštevovať napríklad lekára, ani nemôžu ísť do knižnice. Sú tu mnohé prípady bez ňou svedomia. Mám tu napríklad e-mail od organizácie Amnesty International. V Sýrii je mnoho zadržiavacích zariadení, tak povediať na každej ulici sa niečo nachádza. Napríklad no každá policajná stanica má súterénne priestory, ktoré sa využívajú na mučenie. Nechcem tu hovoriť celý zoznam, viem, že nemáme veľa času, je to aj zoznam takýchto zariadení. Čiže predtým, ako sa dostanem záveru, chcel by som povedať, aká je zložitá situácia pre právnikov, ktorí sa snažia obhajovať väzňov v Sýrii. Je tu beztrestnosť tých, ktorí porušujú ľudské práva, je tu ubližovanie, Tí, ktorí sa snažia riešiť situáciu, sú, sú zastrašovaní sírijskými orgánmi a samotným režimom. Mal by som tiež spomenúť ďalší príklad, ktorý bol ohrozovaný na živote, pretože chcel uplatňovať právo. Chcel informovať o súdnych procesoch a chcel vytvoriť organizáciu, ktorá by obhajovala ľudské práva. keď niekto je väznený ako môj otec, právnici ich nemôžu navštíviť. Najprv musia dosia- dostať súhlas od eh, advokátskej organizácie, aby mohli navštíviť. Chcel by som povedať, že v Sýrii je život skutočne zložitý a je tam určitá nádej na zlepšenie. Situácia sa ale zdá, že sa práve naopak zhoršuje. Preto by som chcel poprosiť, aby ste vykonali všetko, čo je v vašich silách, aby ste pomohli sírským občanom, aby, mohli, aby sa mohli ich práva zlepšiť. Zajtra komisár, váš komisár sa stretne s zástupcom sírijských orgánov, kde sa podpíše kde by sa mala podpísať určitá dohoda. Chcel by som mal povedať, že v tejto fáze by to Európskej únii vôbec nepomohlo. Samozrejme, takáto dohoda je dôležitá, ale nesmú to zabrať ľudské práva. Thank you very much, e Ďakujem pekne za to, že ste nám tak podrobne vysvetlili metódy mučenia v sírskych väzniciach. Myslím si, že sa teraz musíme obrátiť na Európsku komisiu, aby sme si vypočuli, čo môže Európska únia urobiť preto, aby sa tieto strašné praktiky mučenie väzňov v Libanone a Sýrii skončilo. Ešte pre vás ostatných spomeniem, že my riešime mnohé krajiny, ktoré používajú tieto neľudské metódy a dnes sa venujeme Syrii a Libanonu. Neskôr budeme pokračovať e, Palestínou a Izraelom. Na nešťastie, ako som vysvetla na začiatku stretnutia, nemôžeme to robiť e, teraz, pretože sme nemali dobrých rečníkov na dnes. No a pán Hertz z Európskej komisie má teraz e, slovo a povie nám o tom, aký je jeho názor na dohovor, ktorý pán Almales spomenul, mm, dohodu o partnerstve a spolupráce a dohodu o ľudských právach mám na mysli. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za zorganizovanie tohto vypočutia. Ďakujem, ďakujem pekne pánovi Horimu a pánovi Almalec za toľko informácií a hodnotení, ktorými dnes prispeli. Dovolte mi povedať, že my máme mnohé podobné obavy Začnem s Sýriou a tvrdeniami o mučení, e, zneužívaní a podobne, e, o zlých podmienkach vo väzeniach, o nedostatku rešpektu pre e, práva väzňov. Toto ukazuje, že situácia v ľudských právach v Sýrii sa nezlepšila za posledné roky a tiež, e, že pokračujú vážne nedostatky a Sýria nesplňa záväzky, ktoré prijala v súvislosti s medzinárodným dohovorom o um, politických e, právach, teda o právach väzňov e, vo väzeniach. Sú tu verdikty proti obrancov ľudských práv, novinárom, blogerom, kurdom, a ako ste videli a počuli, vysoká predstaviteľka pani Ashton sama 27. júla vydala stanovisko, kde pripomenula e, záväzky Sýrie v rámci medzinárodného práva a pani Ashton sa zvlášť zmienila o troch prípadoch, ktoré odzneli dnes pána Hajtaj Hamele, pána Hasaniho a pána Abdullah. Minulý týždeň 18. októbra e, vedúci misie EÚ v Sýrii zopakoval toto posolstvo verejne pri príležitosti udelenia prestížnej ceny pánovi Hasanovi. Samozrejme, že sme veľmi sklamaní nedávnym odmietnutím odvolania pána, v prípade pána Hadmaja Hasaniho. A dovolte mi povedať, že my budeme pokračovať eh, v zdôrazňovaní týchto troch prípadoch a mnohých ďalších prípadoch, aby Sýria rešpektovala univerzálne ľudské práva. Budeme sa vrácať k týmto témam našich kontaktov so Sýriou a delegácia EÚ a takisto aj veľvyslanectva členských krajín v, krajín v Damasku pokračujú v sledovaní týchto prípadov, snažia sa o implementáciu európskych usmernení pre obrancov ľudských práv, podpora obrancov ľudských práv, ich rodín, právnikov, e, taktiež finančný nástroj európskej politiky susedstva, poskytuje pomoc pre justičnú reformu. Začali sme tento rok posilnený dialog s vládou a občianskou spoločnosťou od budúceho roka. E, Takže to sú naše metódy, pokiaľ ide o dohodu o pridružení, tak e, táto čaká na podpis od oktobra 2009, pretože je tu e, nedostatok e, podpisov. Ešte stále prebieha analýza politického a ekonomického dopadu tejto dohody. Na základe prípadov z regiónu a v politike susedstva Nevnímame túto dohodu ako spôsob pre vytvorenie pravidelného politického dialogu so Sýriom vrátane alebo špeciálne ohľadom na ľudské práva. Prípady zo Sýrie ukazajú, že oficiálne ľudské práva na program sa takýmto spôsobom nedostajú. Tu sa, tu sa vyžaduje pravidelná snaha. Mm, k Libanonu ľudské práva majú základný miesto v vzťahu s touto krajinou. Je tu akčný plán EU Libanon, ktorý obsahuje e, záväzky v oblasti ľudských práv, napríklad nezávislé súdnictvo, právo pre vymáhateľnosť, alebo teda priestor pre vymáhateľnosť, dodržiavania práv, boj proti mučeniu, implementácia dohovoru OSN a tu Máme dohodu, akčný plán, takže je to dobrý základ pre využívanie dohody. Um, um, napríklad podvýbor pre ľudské práva má pravidelný dialog s Libanonom o ľudských právach, um, informujú nás o pokroku a minulý máj v Bejrute bol posledné stretnutie tohto výboru. Boj proti mučeniu je pravidelnou témou v týchto diskusiách o ľudských právach a teda v tomto výbore. Sú tu teda správy o mučení a zneužívaní. Diskutovali sme o tom minule. E, Nedodržiavajú sa pravidlá OSN, dohovoru OSN proti mučeniu. Libanon to nedodržiava od roku 2008. Teda podpis tohto dohovoru bol pre veľmi vítaným krokom ako to povedal pán Úri, Libanon ešte musí splniť e, povinnosti, pokiaľ ide o národný prevenčný mechanizmus návštevy detenčných centier. Takže sledujeme aj toto. Ďalšia téma, ktorá odznela, sa týkala sa práva o dohovoru o boji proti e, mučeniu. O tom sme hovorili e, na našich stretnutiach. Ďalšia téma, kapacita jednotky pre ľudské práva v rámci medzinárodných bezpečnostných sol, tu je nedostatok e, finančných prostriedkov a teda aj ľudských zdrojov, čiže je to problematické. Päťročný program Ministerstva spravodlivosti mal by sa skončiť do roku 2012. Je to zamerané na zlepšenie podmienok vo väzeniach. Toto si vyžaduje dostatočné zdroje, aby to bolo úspešné. A v tomto kontexte EÚ má viacero projektov a programov v, tomto obl- v tejto oblasti s Libanonom. Niektoré boli spomenuté pánom Húrim, napríklad návšteva komisie v tomto týždni, e, teda návšteva komisie v Libanone v tomto týždni. E, budeme sa snažiť o, o presadenie reforiem e, v tomto sektore. Takisto ide o podporu mimovládnych organizácií a ich projektov v boji proti mučeniu a teda miznutiu ľudí z týchto detentných centier. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Herc. Dva kolegovia požiadali o slovo a najskôr by som chcela dať slovo pani Brepolc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem našim hostom, ktorí nám poskytli mnohé informácie. Pokiaľ ide o Libanon, budúci týždeň budem súčasťou oficiálnej delegácie, ktorá navštívi, e, je to teda delegácia Mašreku, ktorá navštívi Libanon. Budeme tam celý týždeň diskutovať, budeme s mnohými organizáciami pre ľudské práva, takisto s s predsedníctvom. Uh, v Bejrúte, navštívime tábor palestinských utečencov, nenavštívime väzenie, ale návšteva bude aj tak veľmi zaujímavá, pretože sa stretneme s ľuďmi na vysokých úrovniach, s ministrami pre s ministrami vnútra, obrany, spravodlivosti, čiže naozaj mm, na vysokej úrovni. A dúfam, že aj ja prispejem k diskusiám. Určite budeme hovoriť o otázke zaobchádzania s väzňami, vo väzeniach a chcem sa spýtať pána Juriho, či by nás mohol informovať trochu viac o cudzincoch. 30 týchto väzňov sú cudzinci, ako ste povedali. Máte podrobné čísla? Viete, z ktorých krajín títo ľudia sú? A aké zločiny? Z akých, z <clears throat> akých zločinov sú obvinení? Prečo sú v týchto väzeniach? To by bolo zaujímavé zistiť. A potom k Sýrii a k problému politických väzňov v Sýrii hlavne počet týchto väzňov, ktorý nepoznáme presne, nevieme o koľkých ľuďoch presne hovoríme. Mám zoznam zo strany Human Rights Watch. Oni hovoria o tisícoch ľudí, ktorí sú uväznení. Sú to ľudia z kurdskej opozície, ľudia z občianskej spoločnosti, opozície. Mnohí ľudia sú vo väzeniach preto, lebo u ich uväznili bezpečnostné služby, politickí väzni, súdia ich špeci- súdi ich špeciálny súd, aké práva majú, um, máte nejaké informácie o tomto, sú špeciálne súdy pre nich. No a potom k pánovi Elmalej chcem sa spýtať, alebo teda komisia hovorí, že robí maximum. Využíva každú príležitosť na nastolenie týchto prípadov a aj ďalších prípadov. Pán Elmalej, váš otec bol vo vezení viac ako rok a počúvame rovnaké výpovede v podstate stále, čiže chcem sa spýtať komisie, pred mesiacom som teda položila túto istú otázku a zdá sa mi, že tá snaha neprináša ovocie. Mohla by baronesa Ashtonova urobiť e, niečo iné, pretože doteraz to neprinieslo pozitívne výsledky a chcem položiť komisii túto otázku. Ďakujem. Som si istá, že dostanete podrobnejšie informácie, ak sa stretnete v Bejrute, pretože pán Núri v mene Human Rights Watch má sídlo v Bejrute. Teraz nemáme čas na také podrobné odpovede, ale teda takýmto spôsobom by sa to dalo urobiť. Pán Derosa, e, predseda delegácie EÚ. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem len privítať e, toto vypočutie alebo príležitosť, pri ktorom bolo zorganizované toto stretnutie a nebol dosiahnutý pokrok eh, v Sýrii a Európska komisia v, mm, pokračuje v politike susedstva. Ako sa to dá vysvetliť? Je to prinajmenšom prekvapivé, že vzhľadom na tie podrobnosti, ktoré sme dnes počuli a spôsob, akým uh, sú väzni, uväznení, ako sa s nimi zaobchádza, ako miznú, ako môže, je možné napredovať v politike susedstva a v dohode. Mm, pravidelný dialog, ľudské práva a podobne, to je v poriadku, ale ako sa toto bude riešiť a Kedy Európska únia povie, dobre, my sme sa snažili o rozvoj našich vzťahov. Snažíme sa o, o zlepšenie ľudských práv výmenou za nejaké obchodné výhody, ale nič, sme, nič sa nezlepšilo. Teda ako, prečo vôbec pokračujeme v tejto dohode, keď tu nebol žiadny pokrok? a kedy sa to skončí? Ďakujem. Ďakujem pán Derosa. A teraz by som chcela dať slovo pánovi Urienom Elmalehmu a potom ďalšiemu rečníkovi, ale musíte byť veľmi struční, pretože máme ešte jednu krajinu, ktorú musíme prebrať. Áno, ďakujem pekne za otázky k otázke cudzincov. Počet nelibanoncov vo väzeniach je predstavuje 35 30 e, vlastne dokončí svoj trest. 30, 16 z tých 35 sú palestinčania a syričania, ktorí majú dlhodobý pobyt v Libanone a 19 zostávajúcich percent sú rôzne národnosti, najväčšia skupina z nich sú Sudánci, a potom e, väzenkyne, Eh, domáce zamestnankyne sú z Filipín, Sri Lanky, Etiópia, Nepálu. Máme štatistické údaje o dôvodoch, prečo sú vo vezení. Prvý dôvod, eh, alebo väčšina z nich eh, nemá povolenie na pobyt. A vo, veľmi často to nie je ich chyba, jednoducho ich zamestnávateľia im to zabavili. A potom ešte z krádeže to je ďalší dôvod. Ale rád sa s vami stretnem v Libanone a môžeme prejsť tieto štatistiky podrobne. K otázke e, špeciálnych súdov v Sýrii. Áno, bol tu e, vysoký štátny bezpečnostný súd, súd vytvorený na základe urgentného mm, práva. A z toho, čo vieme, tento odsúdil 250 ľudí ročne a možno, že druhá komora sa otvorí. Toto je taký súd kenguru, ktorý, keď sudca je tam už 30 rokov a pred 8 rokmi eh, mal ísť do dôchodku, ale ešte stále vykonáva svoju prácu a väč- väčšina kurdských aktivistov čelí tomuto súdu, ale teda sú tam aj politickí aktivisti a blogeri, ktorí boli tiež odsudení týmto súdom. A ešte na záver, k, túto, tu sú ešte štátne bezpečnostné súdy. Mm, situácia sa nelepší, nevideli sme žiadne zlepšenie v postupoch a zostáva tu teda jedna z najväčších víziev. A myslím, že k poslednej otázke, aká je stratégia EÚ voči Sýrii. Toto je taká otázka za milión eur, pretože áno, boli tu mnohé stanoviská, áno, všetci sú strustrovaní, nikto nevie, ako napredovať, ale Európsky parlament môže zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o politiku revízie, pretože je veľmi ťažké prísť s jasnou stratégiou pre Sýriu. Doterajšia stratégia len nefunguje, čiže je na čase hľadať alternatívy. Ďakujem pekne. Yes, thank you very much. Uh, Mr. Thank you. Uh, two... Pán Almalev, dve otázky, no, ktoré môžem komentovať. Jedna z nich sa týkala počtu väzňov. A väčšina organizácií pre ľudské práva v a mimo Sýrie sa na nich zhodnú. Je to 4500 väzňov svedomia a 17 000, teda 4500 a 17 tisíc tých, ktorí zmizli. Pokiaľ ide o súdne procesy, je to veľmi zvláštne. Nikto vás, vám nemôže jasne odpovedať, ako ľudia sú súdení, pretože pozeráme sa na dva podobné prípady môjho otca a pána Hasanyho. Obidvaja sú právnici, ktorí čelia rovnakým obvineniam a to je šírenie informácií, ktoré podkopávajú štátny režim, ale jeden z nich bol odsudený na vojenskom súde, môj otec, a pán Hasany bol súdený na bežnom súde. Obaja dostali rovnaký trest tri roky vo väzení. Prečo si vybrali môjho otca, to bolo po tretí krát. Môj otec nikdy neslúžil v armáde, ale toto je po tretí krát za posledných 10 rokov, kedy bol odsudený vojenským súdom v roku 2002, 4 a teraz. Prečo to robia, neviem. Ako vyberajú si väzňov, ktorý väzeň bude čeliť akému súdu, to nikto nevie a v podstate rozsudok je rovnaký sú to vlastne predurčené rozsudky dopredu a ten trest pána Hasanyho bol známy deň dopredu, že bude odsudený na 3 roky. Takže takto fungujú súdy v Sýrii. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hertz. Much, uh, Chair, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem za otázky, ktoré boli veľmi rozumné, dve z nich boli prepojené. Otázka metódy alebo nástroja, ako môžeme byť efektívnejší. E, Európska únia a pani Ashton pracuje na najvyššej úrovni, parlament svojím uznesením z 9. septembra, teda ako zlepšiť situáciu v Sýrii Diskusie o dohode o spolupráci už dlho e, pokračujú. Je to otázka, čo bolo skôr, vajce či sliepka. A často mm, je tu nedostatok e, v dodržovaní ľudských práv, alebo je tu nedostatočný mechanizmus, Sú tu za a proti v oboch prístupoch. Len budem citovať uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra Bod 7. Parlament hovorí, že vidí perspektívu podpisu asociačnej dohody ako ponuku významnej príležitosti pre riešenie porušení ľudských práv a posilnenie reformného procesu v Sýrii. Európsky parlament vyzýva Radu a komisiu, aby plne využili tieto kľúčové nástroje na prijatie bilaterálnych akčných plánov, kde sa budú špecifikovať zlepšenia ľudských práv v Syrii, čiže toľko k Európskom parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Musím ešte spomenúť, že od podpisu dohody k ratifikácii členskými krajinami a Európskym parlamentom môže byť e, dosť dlhá. Malo by sa to využiť na zlepšenie ľudských práv. A ako sme počuli, veľmi živé Mm, diskusia, naozaj očité svedectvá pána Elmaleho a pána Dan- Nadima Huriho, čiže máme dôvod tieto témy e, zdôrazňovať. Nezabudneme na Libanon, na Sýriu, budeme pokračovať e, a teda sledovať situáciu v týchto krajinách. Takže ďakujem za to, že ste prišli. Tému ale ešte úplne neopúšťame. Prečítam vám e, určitý text, že všetky osoby, ktoré sú zadržané, musia byť, e, musí sa s nimi zaobchádzať s rešpektom, musí byť dodržiavané ľudské práva. A chcem urobiť túto pripomienku, pretože kolega Higgins tu, ja on si spomína, pred niekoľkými týždňami tu bol a boli sme svedkami veľmi vážneho zneužívania moci a mučenia vo väzeniach krajiny, ktorá teraz predsedá e, OBSE, teda Kazachstan. No a teraz posledná téma, ľudské práva v Kazachstane. Tí, ktorí ste boli prítomní na začiatku stretnutia, viete, že som vysvetlila že toto vypočutie nebolo odložené preto, lebo je tu návšteva prezidenta Nazarbajeva v Európskej inštitúcii, ale náš žiadosť prezidenta nášho parlamentu. Bolo to teda e, presunuté, pretože zajtra pán Buzek sa stretne s prezidentom Nazarbajevom. Takže chcem len spomenúť, že AFET Uh, Prijal sa uh, návrh uznesenia o vzťahoch medzi uh, EÚ a OBS, e, kde, by sa, kde sa vyzýva Kazachstan v súvislosti s summitom v Astane, kde ide o právny štát, slobodu vyjadrovania. Dúfam, že také kroky budú prijaté čo najrychlejšie. Kazachstan momentálne bojuje za, svojho, za svoju kandidatúru v Rade pre ľudské práva OSN na obdobie 2012 až 2015. A kolegovia dodám, že dostala som list e, od kolegu Stevensona, ktorý je osobitným predstaviteľom pre predsedníctvo OBSE pre ekologické a environmentálne otázky a ja som smuslobila, že vám poviem zo pár slov z jeho listu. Tvrdí, majúc na mysli Kazachstan o, o, o klimatických zmenách, o doprave, v životnom prostredí. Ide o summit v decembri v Astane, kde 26 členských krajín sa zúčastní na najvyššej úrovni. Toto bude prvýkrát, kedy OBSE summit sa uskutoční za posledné roky od roku 1999. Ďalej citujem kolegu Stevensona. Ako viete, Kazachstan má najrozvinutejšiu ekonomiku z stredoazijských republik, otvorili ekonomiku zahraničným investíciám a Európska únia je jej vedúcim partnerom. Takže teraz by som chcela prejsť k našemu vypočutiu. Najprv tu máme pani Jacqueline Haylor alebo Al, neviem. Pani Jacqueline Hale z Inštitútu Open Society Institute, pokiaľ, ktorý sa zaoberá ľudskoprávnou situáciou v, na Blízkom východe. Pani Adriana Berg z Human Rights Watch ďalej. A tiež, tiež nás veľmi teší, že e, ďalší host z Kazachstanu z mimovládky, ktorý sa dnes dostavil napriek e, veľkému nebezpečenstvu tejto cesty, dostane takisto slovo. Začníme teda pani Berg e, z Human Rights Watch. Môžem vám naozaj poprosiť o 7 minút, inak potom nebude diskusia. Povedzte len k hlavným bodom vašej prezentácie. Oveľa zaujímavejšie pre nás je počuť vašu voľný prejav, nie písaný text. Samozrejme, že by sme si prevzali ten text. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, dámy a páni, za to, že ste pozvali Human Rights Watch na toto pozvanie. Za posledné roky kazašská vláda prijala množstvo e, dôležitých a pozitívnych krokov vrátanie ratifikácie Eh, ľudskoprávneho nástroja OSN a eh, určité eh, pozmenenia a súdneho systému. Napriek tomu sa neukazujú nejaké fundamentálne zmeny. Počas predsedníctva OBS z roku 2010 sa vyznačovala ich oblasť ľudských práv stagnáciou, dokonca ústupkami pra, e, reštrikcie e, rôznych oblastí, blokovanie web stránok, blogov zostalo. Vláda potrestala aktivistov za, slobodu, za zhromažďovanie sa. Mnohí aktivisti v Kazachstane, takisto Evgeni Žoftes, zostávajú vo vezení. Nezávislí novinári, ktorí kritizujú praktiky vlády, majú hrozb, sú pod hrozbami majú e, tresty, zákazy a trestnoprávne postihy. Na základe e, kazašskej organizácie, ktorá sleduje médiá, za prvú polovicu roku 2010 bolo fyzicky napadnutých 5 e, novinárov a ďalších 5 bolo obvinených. V marci, 1. marca 2010, predseda vládnej agentúry pre informáciu a siete eh, hovoril, že sa vytvoril počítačový pohotovostný systém, ktorý začína zostavovať eh, zoznam neželaných deštruktívnych stránok. Ďalej potom práve osobitné stránky, hlavne náboženského eh, rázu, budú považované za tak relevantné pre takýto zoznam. Tak Live Journal, takisto ruská blogerská stránka a, a takisto Weekly Republika. V júli 2010 e, orgány popreli e, možnosť e, vyjadriť sa pánu Jezergepovi, nezávislému novinárovi. Po tom, čo dovršil, e, e, bol, bol odopret e, omilostenie potom, čo dovršil tretinu svojej väzby pretože bol uväznený, pretože jeho noviny uverejnili e, informácie z medzinárodného e, orgánu, kde sa hovorilo o tom, že e, od, smerujú k trestnoprávnemu procesu. Bol mu odopretý prístup k právnikovi podľa vlastného výberu. Pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania v marci 26. súd odsúdil Vladimíra Kozlova, vedúceho aktivitu tu opozičnej strany, na základe toho, že, že, ma, že protestoval e, nepovolené. Kozlov distribuoval letáky kritizujúce e, súdny proces s pánom Šachišem, bývalom riaditeľom e, jadrovej spoločnosti Glas Atomprom podľa mnohých to bolo politicky modifikované. Čo je však zaujímavé, Kozlov distribuoval letáky pozdrž chodníkov v Almaty. Ďalší jednotlivci, ktorí v rovnakom čase distribuovali komerčné letáky, neboli zatknuté 2. maja 2010. Pán Narenbajev, vedúci uh, sociálneho hnutia bol odsudený na 50 dní administratívneho trestu, pretože e, e, organizoval mierumilovné stretnutie na 1. mája. Počas svojho zatknutia bol e, dodatočne ešte potrestaný za to, že napadol sudcu a políciu. 23. júna súd ho odsúdil na 4 roky väzenia. E, súdy minimálne v júni naš e, odsudili e, troch žurnalistov a dvoch aktivistov za organizovanie a účasť na stretnutia a neposluchnutie orgánov. V každom prípade jednotlivci protestovali na, na hlavnom námestí Alma Aty a prezident kde e, protestovali proti celoživotnej imunite prezidenta. V roku 2010 e, sme, sa oslavilo jedno rok výročia uväznenia najprominentnejšieho e, aktivistu pána Žoftýsa. Žoftýs, ktorý založil kazachsku medzinárodnú organizáciu sledujúcu právny štát, bol zatknutý po nespravodlivom súde a odsudený na 4 e, roky e, väznenia v e, kolónii usadlíkov. Vedúci zariadenia dostal povolenie žiť, udeliť povolenie Žeftisovi žiť mimo premis tohto zariadenia. Takisto pokiaľ ide o zneužívanie detí a využívanie ich na prácu v polnohospodárstve, no už tu treba povedať, že migranti z Kyrgyzstánu e, pracujú na tabakových farmách, E, pracovníci však nemajú písané zmluvy, e, nedostávajú regulárne mzdy. Počas prvých 9 e, či 12 mesiacov ďalej majú skonfiškované pasy a sú vystavené v mnohých prípadoch nutenej práce. Práca detí zostáva vážnym problémom v, pri pestovaní bavlny s deťmi, ktoré sú mladšie ako 10 rokov Odborníci sa zhodujú, že toto farmárstvo je jedna z najhorších foriem vykoristovania detí vzhľadom na zložité charakter tejto práce a problémy e, s vystavením sa pesticídom, ktoré sa používajú na postrekovanie tabaku. Philip Morris International a Philip Morris Kazachstan, tieto dve firmy revidovali kontrakty s týmito polnospodármi, aby sa zabezpečil, že migranti dostávajú pravidelné platy a ďalšie e, formy ochrany Philip Morris International a Philip Morris Kazachstan takisto prislúbili, že budú implementovať mechanizmy na to, aby sa rozšírilo vyškolovanie pracovníkov, farmárov a Philip Morris e, zamestnancov, aby sa nepoužívala nebezpečná práca detí a takisto organizujú letné tábory pre deti e, migrantov, aby sa zabezpečila práca detí Uzavrala by som niekoľkými poznámky týkajúce sa paralelnej konferencii e, v novembri a medzi občanskou spoločnosťou a o obs e, v zavrátane zástupcov Human Rights Watch, kde sa skutočne paralelná e, konferencia v Astane pred summitom Asta, v Astane Paralelná konferencia má za cieľ vytvoriť platformu pre skupiny občanskej spoločnosti na to, aby sa rozvinuli stratégie smerom k posilneniu OBS a ľudskoprávnej e, dimenzie. Bude to všetko v duchu e, občianského e, vyjadrovania sa smerom k realizácii vízie a potenciálu OBSE. Začiatkom oktobra kazašská vláda otvorene vyžiadala predsedu organizujúceho výboru Judith Žiblace, aby zrušila paralelnú e, e, podujatie. Objednali, e, nariadili hotelu, ktorý mal hostiť týchto ľudí, aby zrušil rezervácie hoci takéto konferencie sú pravidelným e, podujatím počas samitu, kazašská vláda to jasne vníma ako politickú hrozbu, ktorá je zameraná na podkopávanie oficiálneho samitu. Human Rights Watch chápe, že e, vedenie Kazachstvu dáva priority bezpečnostným obavám pred samotnou potrebou tohoto e, samitu v Astane. Už tieto obavy by však nemali byť použité ako omluva pred Eh, organizáciou paralelných konferencií občianskej spoločnosti. Preto Human Rights Watch vyčíva Európsky parlament, aby vyzval kazarskú vládu, aby spolupracovala s organizátormi paralelného, paralelnej konferencie, aby podporili iniciatívy všetkými sprostriedkami. Ďakujem pekne. Eh, eh, Ďakujem pekne za tieto veľmi aktuálne informácie. Ja spolupracujem s vašou organizáciou veľmi pravidelne a skutočne som bola šokovaná, keď som, si, keď som počula, že akým spôsobom kazachská vláda pristupuje k mimovládnym organizáciám. A tu ide skutočne o veľmi rešpektovaným vládnej organizácii. Takže toto je pre nás veľmi zaujímavá téma a dôležitá téma. Musíme si uvedomiť, že kazachské predsedníctvo OBSE má heslo dôvera, tolerancia, no a vidíme, ako oni konajú, takže to nie je slučiteľné. Pokračujeme ďalej a som veľmi rada, že môžem dať slovo pani Jacqueline Hale na ne svojej organizácie. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Som veľmi rada, že som sa mohla prísť medzi vás a že tu môžem vystúpiť. Nebudem opakovať to, čo už spomínali predrečníci, mám málo času, preto sa radšej sústredím na veci, ktoré sa týkajú predsedníctva v OBSE. Toto je určitý príklad stratenej šance. Tie nádeje, ktoré sme mali od predsedníctva v OBSE, že sa zlepší situácia v oblasti ľudských práv, tak zatiaľ vidíme, že je to sklamanie. Prísľuby z decembra 2007 zo strany predchádzajúceho predsedu e, ministra zahraničných vecí Taržina sa podarilo iba veľmi čiastočne naplniť. A neboli ani premenené do legislatívy. Môžem tu spomenúť nejaké príklady. Týka sa to napríklad slobody médií a riešenie prípadov ohvárania. Kazachstan prišiel s prísľubmi v Madride, Vidíme, že sa to nezrealizovalo. No a potom bol február 2010, sme videli, aká bola situácia. Boli tam určité obľúbené blogové platformy, ktoré boli blokované. Taká to bola situácia v Kazachstane. Zároveň vláda zriadila určitú kontrolné pracovisko, ktoré sa snažilo bojovať proti tzv. politickom extrémizmu. Toto je skutočne hrozná záležitosť a je to veľk, vzbudil to veľké nepok- znepokojenie. Vidíme, aká je situácia. Žurnalisti sú pod tlakom štátnych orgánov. Zároveň by som chcela povedať, boli tu mnohé prípady, ako spomínam príklad údajného zverenia štátneho tajomstva, Gennady Pavluk, čo je kyrgyzský žurnalist, ktorý padol z jednej budovy v Almáta. pozorovné bolo, že mal zviazené ruky a nohy. Toto bol, ten, tieto prípady boli nedostatočne vyšetrené kazachskými orgánmi. Že vidíme, že napríklad sloboda, aj náboženská sloboda je veľmi obmedzená v Kazachstane. Očakávali sme, že počas predsedníctva OBSE bude určitá vlna tolerancia. Je tu nové, nová legislatíva, ktorá sa hm, to nové správne právo, ktoré sa týka určitých aktivít. Sú tu určité snahy cenzorovať náboženské organizácie, je tu, e, sú tu právne obmedzenia, sú tu rozličné zásahy, hrozby, záťahy voči organizáciám, ako je voči jednotlivcom. Sú tu nespravodlivé súdne spory a náboženské komunity sú obmedzované. Boli tu snahy odobrať majetok náboženským združeniam. Čo sa týka slobody zhromažďovania sa, už sa tu spomínal ten znepokojujúci prípad v súvislosti so samitom OBSF a stanem. My apelujeme na EÚ a Európsky parlament, aby ste sa venovali tejto téme, aby ste to povedali orgánom v Astane, potom ide o prístup k spravodlivým súdnym sporom. Spomínal sa tu už ten príklad, ktorý sa týkal Evgenia Žoftisa. Ešte by som spomenula prípad mučenia. My sme dúfali a vlastne ešte stále dúfame, že vláda vykoná konkrétne kroky v tejto oblasti. Skutočnosťou je, že mučenie je veľmi rozšírený problém a tí, ktorí sa ho dopúšťajú, jednoducho požívajú beztrestnosť v Kazachstane. Toto je veľmi vážna vec, už sa to aj v minulosti spomínalo. Spomínal to špeciálny správodajca OBSE pre mučenie a potom sa to zopekovalo v novembri 2009 bolo tam rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, kde bol prípad Kabulov voči Ukrajine, kde sa naznačilo, že že vydania zločincov do Kazachstanu znamenajú riziko mučenia, preto sa navrhovalo moratórium na extradíciu do, Kazach- do Kazachstanu. Tu by som sa chcel dostať na záver mojich komentárov. Chcel by som spomenúť, že sú tu určité možnosti pre EÚ, ako je možné podporiť Kazachstan na ceste k Európe. Kazachstan vypracoval plán, národný plán pre ľudské práva, bol to na obdobie 2005-2012. Ak by sa to implementovalo, znamenalo by to značné zlepšenie ľudskoprávnej situácie v Kazachstane. By sme chceli apelovať na Európsky parlament a úniu a komisiu, aby ste podporili implementáciu tohoto plánu, aby ste o tom eh, diskutovali s príslušnými orgánmi. Tu je dôležité vykonať reformu, ktorá sa týka zákazu mučenia, aby tu boli právne zábezpeky, aby sa ukončila beztrestnosť tých, ktorí sa dopúšťajú mučenia. Je nutné eh, byť v súlade s dohovorom OSN o mučení. Toto musí Kazachstan mal vlastne splniť už do konca roku 2009 ešte by som chcela poprosiť kolegov z EÚ, aby paralelne vyvíjali tlak na kazaskú vládu, aby sa iba neprimali zákony a podpisovali dohody, ale aby sa v praxi zlepšila situácia. Dôležité, aby občianská spoločnosť mohla zohrávať lepšiu úlohu, aby mohli lepšie kontrolovať vlády, aby boli tak povedať s partnerom vlády v rámci prípravy politík aby mimovládky mali prístup aj k hotelom a potom dôležité je, aby tá delegácia, ktorá zúčastní samitu OBSE, bola do týchto aktivít zapojená. Predsedníctvo sa čoskoro končí a preto je dôležité, aby Európska únia pokračovala v monitoringu, aby vyvíjala tlak na kazachské orgány, aby riešila ľudskoprávne záležitosti. Toto je veľmi dôležité. Vlastne, ako ste spomínali vy, pani predsedníčka, súvisí to všetkým s tým, že Kazachstán v roku 2012 bude mať záujem o kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Uvidíme, aké budú celkové skúsenosti s predsedníctvom OBSE. Dôležité je, aby štáty, ktoré vo všeobecnosti vykonávajú toto predsedníctvo, v budúcnosti, aby oni splňali určité náležitosti v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne, poznačíme si vaše komentáre a nedostatočnú implementáciu ľudských, ľudských práv, zapracujeme to do nášho plánu. Áno, a potom ešte je, ide tu o zábezpeky, ktoré sa týkajú nemučenia. Chcela by som pri, privítať pána Kurmanova, ktorý vedie ľudskoprávnu organizáciu Talmas. Srdečne vás tu vítam. A vy ste tu napriek veľkým problémom a osobnom ohrozovaní. A môžete teraz hovoriť po rusky, nech sa páči. <clears throat> Мне удостоена честь выступать перед вами от лица общественного объединения «Талмас». Ďakujem pekne, mi veľkou cťou, že tu môžem hovoriť mene moje organizácie, ide tu nezávislé odbory, ide to o ľudskoprávnu organizáciu, ktorá sa snaží brániť tlakom vlády. Chcel by som prezentovať taký opačný návrh, ako, pre, ako, je, ako je oficiálna propaganda, kde sa hovorí o tom, že Kazachstán sa veľmi veľkou rýchlosťou blíži k demokracii, kde sa všade vykonáva liberalizácia máme dobrú legislatívu. Toto vôbec nemá dočinenia s tým, čo sa deje v realite. A to, čo prislúbili zástupca vlády v rámci predsedníctva OBSE, nič z toho sa nenaplnilo. To znamená, že v oblasti združovania sa a osobnej slobody sa nič nezlepšilo. Čo sa týka súdnych sporov, v 90% prípadov e, mimovládne organizácie, ako napríklad odbory, nemôžu uskutočňovať e, stretnutia, demonstrácie. S týmto boli veľké problémy aj v tomto roku. V tomto prípade desiatky odborárskych aktivistov napríklad bolo prepustených. Týka sa to aj našej organizácie. Títo ľudia boli prepustení preto, lebo sa zúčastnili štrajkov. Opozičné politické strany sa nemôžu zaregistrovať, napríklad máme tu stranu Asad a ľudovú stranu Algar, a pravdepodobne sa nebudú môcť zúčastniť blížiacich sa parlamentných volieb. Sloboda internetu je skutočne veľmi obmedzená. Blogery a tí, ktorí zúčastňujú četov, sú kontrolovaní, mnohé nástroje sú blokované, noviny Respublika napríklad sa vôbec nevytláčajú, boli, netlačia boli zakázané vládou. No a teraz sa to rieši tak, že je tu určitá základňa, ktorá tak povediac mimo zákona tlačí tieto noviny. Toto je veľmi dôležitý opozičný nástroj. Potom je tu aj tlak v iných mediálnych oblastiach. Musíme si uvedomiť, že v Kazachstane máme stovky väzňov, ktorí boli obvinení z teroristických aktivít, pričom podľa oficiálnych informácií nedošlo žiadnym teroristickým činom. Títo ľudia, jediné čo sa dopustili, boli členmi islamského hnutia, ktoré má mierový charakter. Tu sa porušuje aj dohovor OSN, ktoré sa týkajú utečencov a sú tu Uzbeci, ktorí budú vydaní z Uzbekistanu, kde im hrozí zabitie. Potom sú tu tabakové firmy a je tu produkcia bavlny, kde sa využíva masovo de- práca detí, ako spomínal Human Rights Watch. Správa o týchto veciach je tiež zakázaná a stránka, kde by ste našli túto informáciu, je blokovaná v našom, našej krajine. migranti za prácou nemôžu svoje deti vzdelávať, lebo nemajú jednoducho prístup k školám, lebo nedostanú povolenie na pobyt. Takže je tu veľmi diskriminatívna prax, ktorá je ešte horšia ako v čase ZSSR. Teraz dovolte, aby som povedal niečo k právam väznených v Kazachstane. Kazachstan nezlepšil vôbec situáciu v oblasti mučenia a väznenia, to znamená, že od stalinistických gulagov sa nič nezmenilo. Sú tam jednotky, ktoré prevádzkujú väzenia, a sú tam určité zložky, ktoré bezpečnostné, ktoré vytvoria sa väzňov a títo sa starajú o poriadok po väzeniach. Dochádza tu rozličným prípadom poškodzovania zdravia, napríklad boli tu určité praxe, ktoré používali nacisti. Napríklad extrémne teplo alebo chlad a stále musia teda spievať hymnu bolo tu, bola tu vzbúra v, vo väzení, kde sú držaní nie nebezpeční e, väzni a boli tam potom vyslané vojenské jednotky a niektorí vojaci, niektorí väzni radšej volili samovraždu a samo sa podpálili, čiže ešte stále nevieme, koľko ľudí v týchto protestoch zomrelo hňapriek vyhláseniu e, vlády e, o zlepšení situácie vidíme iba kroky vzad. E, boli zverejnené poznámky väzňov pred smrťou a ukazujú, že tu došlo k takému veľkému mučeniu povezenia k, v, v Kazachstane, ale napriek tomu nikto za to nebol potrestaný v rámci väzenského systému zabitie Kutina Malchadana, Kalieva, e, samovražda Kažanova viedli nikam, žiadny výsledok sa nedosiahol. E, odpor voči zneužívaniu e, moci je vedený obrancom ľudských práv Kurančinom, ktorých 5 rokov strávil vo väzení a nemohol prísť na toto stretnutie, pretože sa bojuje svoju vlastnú bezpečnosť, o svoj vlastný život, ale máme tu správu o situáciu vo, i vo väzeniach v Kazachstane a teraz k politickej reprezii v kazachstanských väzniciach sú politickí väzni, ako napríklad vydavateľ novín SRGFov, ktorý je obvinený od mm, odhalenia, štát, z odhalenia štátneho tajomstva a ďalší, ktorý sa snažil e, o to, aby sa dodržiavali práva vnútorných migrantov a za to je vo vezení. Napriek snahám sociálnych, organi- snahám sociálnych organizácií veľmi často sa na týchto ľudí útočí a veľmi často sú obvinení oni sami zo chuligánstva a e, z kladenia odporu. Pán Sadikov bol e, zbytý bývalým policajtom a odsudený na dva roky, bol obvinený z porušovania mieru. Sú urobené fotografie z tejto tohto, z tohto bytia. Kazachstanské súdy to ignorujú a my máme tieto informácie a videomateriály, ktoré vám môžeme ukázať, teda všetkým, ktorých to zaujíma. To isté sa stalo s obradcom ľudských práv Armánom Marbievom, ktorý bol odsudený na 4 roky za to, že zautočil na policajta a urazil sudcu a všetko, čo urobil vlastne bolo, že sa súčasnil proces, e, protestu, kde sa hovorilo o odstúpení Nazarbajeva. E, Dočal 50-dňovú hľadovku, žiadal súdy, aby sa pozreli na videomateriály, ktoré dokazujú jeho nevinu, ale nestalo sa to ani e, jeho príbuzní sa k tomu nedostali. Chuligánstvo, bolo obvinenie aj Igora Kolieva, čo je odborár bol kruto zbytý, e, zlomili mu rebra a teraz e, je e, uväznený a policia stratila záznamy o jeho bitke a ďalších 15 dní ho zadržiavali nezákonne, aby sa mu stratili všetky modriny. No a jeho príbuzní sa k nemu, teda nemajú k nemu prístup. Šin, ďalší obranca ľudských práv, bol uväznený v auguste. Jediný dôvod, prečo bol on uväznený na 10 dní, bolo, že mu chceli zabrániť, aby sa stretol s pánom Higginsom, poslancom Európarlamentu. Sú tu mnohé útoky proti opozícii, proti eh, predstaviteľom médií a nezávislých odborov, ktoré sú nepotrestané. Tahir Mohamedzianov, čo je predstaviteľ odborov, toho sa snažili dostať do psychiatrickej liečebne a potom, čo lekári odmietli ho vyhlásiť za chorého, bol prepustený, ale orgány, štátne orgány sa ešte stále snažia mu skonfiškovať byt tiež e, musel podstúpiť bitku a fyzické útoky, stále je v nebezpečenstve. Desiatky aktivistov, e, odborov e, majú podobný osud, dvaja z nich sú ešte stále vo väze- v nemocnici. Aj na mňa zautočili pred e, stretnutím OBSE, ale teda nikdy e, neboli zadržaní títo účto, útočníci. E, Takisto komunistické kancelárie boli, alebo sídla komunistickej strany boli mm, podpálené, ale nikdy sa nenašli vinníci. V, v priestoroch um, kancelárie jedného odborára boli nájdené uh, podhodené drogy. A toto, toto všetko stále ešte prebieha. Mm, pokračujú prípady stíhania týchto ľudí disidenti, odborári, aktivisti v oblasti ľudských práv stále čelia represiám, napriek tomu, že Kazachstan predseda OBS a e. Na záver by som chcela povedať, že zástupcov mimovládnych organizácií, špeciálnych spravodajcov, obrancov ľudských práv je veľa, ktorí prichádzajú k nám, ale títo vidia ľudské práva v veľmi úzkom v formáte. V podstate nikto neurobil systematickú analýzu o tom, ako sa zhoršili ľudské práva v našej krajine. Keď sa pozriete na 50 odsekov charty o ľudských právach, aspoň 44 z nich e, sa v Kazachstane zhoršili. Napríklad občania nemajú práva na, právo na informácie. Kazachstán je 162 v poradí um, nezávislosti médií a včera sme boli, 100, uh, e, minulý rok sme boli 125. A posledná vec na záver. Orgány hovoria, že každý môže sa uchádzať o, alebo um, byť kandidátom vo voľbách, ale nie je to celkom tam právo na veto alebo mm, rozhodnutie o jeho nástupcovi je predmetom trestného stíhania. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto správu pána Kurman, pán, mm, pán Vikurmanovi. Kazachstanská vláda nám poskytla teda je tu možnosť, že sa vyjadri aj predstaviteľ kazašskej vlády a má teraz priestor na pár minút. Mám pred sebou písomný prejav. Aký dlhý bude váš prejav? Pýta sa pani predsednička, pretože nemôžeme udeliť neobmedzený rečnícky čas. Ja som sa chcel predstaviť, pretože podľa mňa je to dôležité a potom by som prešiel tie hlavné veci. Takže 5 minút. Môj príbeh je veľmi dobrým príkladom toho, kto, čo ilustruje. Uh, Takže čo sa týka Kazachstanu, my poskytujeme plné práva, poskytujeme dobré, máme dobré vzdelanie, dobré pracovné miesta, snažíme sa robiť všetko pre dobro našej spoločnosti. Napríklad ja som vyrástol úplne v normálnej rodine, môj otec bol bežný úradník No potom, ako som vyštudoval, som dostal štipendium, ktoré financovala britská vláda a študoval som na London School of Economics. Počas Sovietského zväzu by to nebolo možné. Toto je dôkazom rozvoja Kazachstanu. Vidíme, ako sa Kazachst- Kazachstan rozvíjal spoluprácu so zvyškom sveta. A ja som vďaka tomu dostal takúto príležitosť. Potom sa vrátil domov, začal som pracovať na ministerstve zahraničných vecí. Potom som bol v úrade predsedu vlády, potom som bol na ministerstve spravodlivosti a teraz som zodpovedný na ministerstve spravodlivosti napríklad za eh, reformu väzenstva. Ja som vyrástol obci, kde boli tri väzenia. Zarečný to je názov to obce, to poznajú Kazachstan, Kazachstanci. Prepačte, hovorí pani predsednička, máme žiaľ málo času a predrečníci spomínali veľmi dôležité body, preto by nás zaujímalo, aký je názor Kazachstanu na situáciu pre ľudských právach, ako spolupracujete s medzinárodnými orgánmi, my chápeme, že sa mohla zlepšiť kvalita života ľudí, ale tu hovoríme o veľmi vážnych aspektoch života. Dobre, ja sa teraz dostanem vlastne k reakcii na jednotlivé tvrdenia. Sú to určite jednotlivé prípady, to nechcem spochybňovať, ale to, čo je pre mňa dôležité, je, že chcem zdôrazniť hlavné línie rozvoja oblasti ľudských práv v Kazachstane. Ten celý proces sa iba rozbieha. Je tu pravidelná revízia, ktorú vykonáva Komisia 8 pre ľudské práva. Boli tam, boli tam odporúčania asi 120. My sme akceptovali približne 100 okamžite. Potom neskôr sme prijali ďalšie, iba 6 sme neakceptovali, lebo potrebujeme viac času na posúdenie musíte si uvedomiť, že takéto reformy aj niečo stoja. Krátko po nezávislosti uznal Kazachstan, že každý jednotlivec má právo na život a takto sa, sme sa snažili budovať e, právny štát, sekulárny právny štát. Dovolte, aby som teraz prešiel na tému mučenia. Manfred Novák, špeciálny spravodajca pre mučenie nás navštívil, budú aj ďalšie návštevy a on povedal, že Kazachstan je jediná krajina, ktorá pozvala špeciálneho spravodajcu na následné návšteve. My sme sami dokazovali, ktoré odporúčania boli naplnené a ktoré sa naplne neskôr. Že boli tu odporúčania, kde ide o to, aby sa vytvorili národné preventívne mechanizmy, ktoré by mali brániť mučeniu v zariadeniach, kde sa zadržiavajú väzni. Je tu 36 typov trestných činov, ktoré sa snažíme dekriminalizovať. Zmeníme trestný zákon. Ďalej plánujeme zaviesť nové druhy trestov, ktoré nebudú zahrňať väznenie. Ten zoznam rozšimil vlastne na 100 rozličných typov trestných činov. Kazachstán je otvorený akékoľvek forme spolupráce. Mali sme veľmi úspešnú spoluprácu s mnohými medzinárodnými organizáciami. To sa týkalo vedenskej reformy a potom je tu trestná reforma, tu sme mali veľmi dobrú spoluprácu s Manfredom Novákom. Počas môjho obdobia som sa s ním stretol 4 krát. My sme otvorení spolupráci a chceli by sme každého, kto má záujem, chceli pozvať na návštevu Kazachstanu. Mnohé prípady, ktoré tu boli spomínané, ktoré, o ktorých hovorili zástupci vládnych organizácií, tak môžem povedať, že mám tu množstvo materiálov, môžeme o tom diskutovať, som ochotný sa tam stretnúť neskôr večer a diskutovať detálne o týchto veciach. Ak o niečom by nebolo možné diskutovať teraz, ja som ochotný sa s vami stretnúť u nás a pokračovať diskusii. Znamená, že nechcem e, vynakladať veľa času na túto vec a dostám sa na záver a chcem povedať, že som otvorený spolupráci. Ďakujem pekne. Pán Beketajev. Uh, Je mojou povinnosťou sa spýtať, ako to vlastne bolo s tou konferenciou mimovládnych organizácií, ktorá mala prebiehať paralelne so summitom OBSF a stane. Myslím, že to malo byť 1. a 2. decembra. Iste viete, že váš prezident sa stretne s predsedom Európskeho parlamentu zajtra a bolo by dobré, aby sme vedeli, či budete spolupracovať s mimovládnymi organizáciami. Celé po ste počuli, o čom sme hovorili. Hovorili sme o vážnych záležitostiach, ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti mimovládnych organizácií, ktoré nám poskytli množstvo informácií. Pre nás je veľmi dôležité, aby ste spolupracovali s občianskou spoločnosťou a jednoducho máme tú Helsinskú chartu, ktorú musíme rešpektovať a OBSE, tu ide tiež o spoluprácu medzi vládami a vládnym organizáciám, takže prosím vás, zoberajte sa touto otázkou. Ja viem, aká je situácia. A je to absolútne nedorozumenie. Podľa mojich informácií, všetky hotely v Astane, musíme si uvedomiť, že Astana nie je veľmi veľké mesto, boli vlastne zarezervované v auguste. A ja som bol na stretnutí, kde sa o tom hovorilo a vtedy sa rozhodlo, že miestne orgány Astane pomôžu organizátorom nájsť určité priestory na konferenciu. Na nešťastie je skutočne zložité nájsť hotelové kapacity v tomto čase v Astane ale bola tam úloha nájsť nejaké riešenie, nájsť ubytovanie pre účastníkov a podľa mojich informácií lokálne orgány sa budú zaoberať touto situáciou a nebolo tam žiadne nariadenie, ktoré by hovorilo, že sa má, má neuskutočniť táto konferencia. Dobre, dáme teraz slovo Adrian Berg. Aký je váš dojem z týchto vysvetlení? As far as pokiaľ som informovaná, <clears throat> hovorila som s niektorými predstaviteľmi organizácií počas revíznej konferencii eh, OBSE vo Varšave. Mali informácie z hotelov, urobili rezerváciu, platili za priestory. Asi 70 eh, takýchto izieb bolo zarezervovaných a potom to bolo zrušené. Bohužiaľ, nepočujeme rečničku. Takže musíme diskutovať o tejto téme, pretože je to naliehavé. E, máme e, len niečo málo ako mesiac. Prosím, zapnite si mikrofón. Ďalšia informácia sa týkala letiska v Astane, že to bude zatvorené od 1. decembra z 1. 2. decembra z bezpečnostných dôvodov a to bude znamenať, že účastníci paralelnej konferencii nebudú schopní odísť z tohto mesta poriadku, posledný rečník, keďže nie sú žiadosti o slovo, bude Európska komisia. Takže oddelenie pre Strednú Áziu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsed... predsedníčka. Budem stručný, pretože mám málo času a sústredím sa hlavne na predsedníctvo OBS a s tým spojené témy. Môžem povedať, že sme sklamaní spôsobom, akým Kazachstan plní svoje záväzky o politických reformách, ktoré urobil počas stretnutia o predsedníctve OBSE. tu potrebné väčšie odhodlanie, ambícia zo strany Kazachstanu, pokiaľ ide o napredovanie v politických reformách. Zmeny, ktoré zaviedol parlament o volebnom práve, o politických stranách, neprebehli tak, ako sa očakávalo, keď bolo udelené predsedníctvo tejto krajine. Počet členov pre registrované e, strany sa znížil zo 40, z 50 na 40 tisíc, ale aj tak je tento prah veľmi vysoký preto, aby e, existovala nejaká skutočná politická pluralita. 7-percentný práh na vstup do parlamentu je z nášho pohľadu príliš vysoký, hoci musíme brať na vedomie to, že sa vytvoril nástroj preto, aby druhá strana sa dostala do parlamentu, hoci táto druhá strana nebude mať, teda musí mať aspoň 7% hlasov. Boli tu určité zlepšenia, pokiaľ ide o zákon o médiách. ale naďalej teda to ohováranie zostáva trestným činom. Musíme si pripomenúť, že trestné súdy v Kazachstane alebo že je 6 e, odsekov tohto zákona, ktorá, ktoré chránia česť e, vysokých štátnych úradníkov vrátane prezidenta a sú tu teda prípady proti nezávislým Eh, denníkom a tá skutočnosť, že vstup do, pl- do platnosti eh, restriktívnej legislatívy k internetu je podľa nás obmedzenie slobody prejavu. K zákonu o samozpráve zmeny, ktoré presadil parlament v Kazachstane, nie sú skutočným základom pre skutočnú miestnu samozprávu, takže sme sklamaní implementáciou záväzkov z Madridu. A na záver ďalšia téma, otázka zlepšenia alebo vstup do platnosti zákona o vodcovi národa. My sme si vypočuli argumenty Nazarbájeva, ktorým zdôvodnil podpísanie návrhu zákona, ale boli sme prekvapení tým, že napriek tomu zákon vstúpil do platnosti a mnohé aspekty novej legislatívy neplnia normy OBSE, a podľa nás to nenapomôže demokratizácii Kazachstanu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem Európskej komisii, ďakujem za všetky informácie zo všetkých strán, ktoré sme počas tejto schôdze počuli. A mám ešte jedno posolstvo, pre našich kazašských e, priateľov zo strany pána Buzeka. Európsky parlament sa teší na otvorenú výmenu názoru, ktorú ponúkla kazašská strana zajtra na stretnutí s, no, s predsedom parlamentu. Dúfajme teda, že diskusie budú pokračovať a zostaneme v kontakte s pánom Kurmanovom. A dúfame, že už tu nebudú represie alebo niečo podobné, pretože sme počuli mnohé negatívne príklady toho, čo následuje, keď sa niekto slobodne vyjadrí v Kazachstane. Takže dúfajme, že toto paralelné stretnutie, stretnutie občianskej spoločnosti sa uskutoční, pretože toto bude veľmi dôležitá udalosť, teda diskutovať o tom, ako OBSE by sa malo vyvíjať a posilniť ľudské práva v tejto, na tomto dôležitom samite v Astane. Ďakujem pekne.